Dear colleague, please sit down. Kolegovia, prosím, posaďte sa. Musíme začať našu schôdzu. Nemáme príliš veľa času. Máme na programe veľmi dôležitú tému. Dnes nemôžeme riešiť energetické témy, bez toho, aby sme ich e, spojili s vývojom a s politickým scenárom na medzinárodnej politickej scéne. V súčasnosti prežívame mimoriadne dôležité udalosti na svetovej úrovni. Aj vlastne dôsledky tohto e, scenára, ktorý sa neustále vyvíja, sú hmatateľné aj e, v ekonomiách našich štátov. Nedávno Japonsko, ako dobre viete, zažilo jadrovú katastrofu a to viedlo e, európske vlády, Nemecku a ďalšie, medzi nimi aj náš štát, k tomu, že e, vyzvá, e, vyzvali svojich členov, aby premysleli celý energetický systém, aby sa pokúsili o revíziu. Mix pokiaľ ide o budúcnosť zásobovania EU energiou, sa bude musieť zmeniť. To je jasné. A veľa ľudí si myslí, že na, pokiaľ ide o tento scenár, tak e, napríklad prírodný zemný plyn by mal byť prehodnotený spolu s inými energetickými zdrojmi a znovu vzatý do úvahy. V týchto e, mesiacoch coch sledujeme s veľkým záujmom e, prechod k demokratizačnému procesu, ktorý začal začiatkom roku 2011 a no, vlastne došlo tu k istému vývoju e, na Strednom východe a v Severnej Afrike. Tento vývoj nás vedie opätovne E, k veľmi pozornému premýšľaniu nad bezpečným zabezpečením energetických potrieb Európy, ako aj potreby diverzifikovať energetické zdroje. A práve preto spolu s kolegom Rojlom, ktorý je predsedom výboru ITRE, sme sa rozhodli, že sa dnes stretneme e, s ľuďmi z oblasti zásobovania energetickými surovinami, E, a zorganizujeme toto vypočutie. Naše výbory v posledných rokoch už e, sa k týmto témam vyjadrovali, ale potrebujú svoju prácu zintenzifikovať. Treba v nej pokračovať a treba vziať do úvahy aj obchodnú výmenu medzi našimi krajinami a krajinami, ktoré dodávajú energiu do našich krajín práve z mediteránej oblasti. máme tu prvú prítomnú prvú e, spoločnosť, ktorá dodáva do Európy plyn od 50. rokov. Aha. Vlastne boli tu najdôležitejšie krajiny zo Severnej Afriky, ako Líbia, Tunisko, Egypt, Marok, Jemen, Katar, Irán, Irak a ďalšie. A okrem toho náš kolega e, predstaví rozličné aspekty e, tejto témy vo svojom vystúpení. Ale ešte dovolte mi niekoľko úvah, respektíve pred začatím našej práce. Rád by som vedel, ako taká dôležitá spoločnosť, ktorá je vlastne šéfom zásobovania v Severnej Afrike, ako tak táto spoločnosť rieši takúto komplikovanú a komplexnú situáciu a aké by mohli byť dopady tejto krízy a ako by sme my mohli prispieť k tomu, aby sme našli pozitívne riešenie a aby sme zlepšili zásobovanie našich krajín. Takže dávam slovo e, kolegovi Rojlovi. Vážny kolega Albertini, dámy a páni, Vážený pán Skarony, srdečne vás vítame tu v Európskom parlamente. Prvá poznámka možno e, e, tlmočníkom, pretože nemecké tlmočenie nefunguje. Neviem, čo sa stalo, ale je nejaký problém s nemeckou kabínou. Možno by sa na to mohol niekto pozrieť, prosím. Rád by som privítal všetkých na úvod. Kolega Albertini už e, uviedol, že sme sa rozhodli, aby nie každý výbor samostatne sa venoval téme, ktorou sa budeme dnes zaoberať, ale aby sme to poňali spoločne, aby sme zorganizovali takéto spoločné vypočutie. Je to dôležité nielen z hľadiska energetiky, ale aj z hľadiska zahraničnej politiky. A preto podľa mňa je veľmi rozumné, že e, sme to neorganizovali osobitne, samostatne, ale že sme spojili oba výbory a spoločne sme pozvali takýchto zaujímavých odborníkov. E, podarilo sa nám naozaj e, prilákať veľmi hodnotných partnerov, odborníkov, ktorí vystúpia. Teším sa, že najskôr dostane slovo pán Skarony, ktorý je riaditeľom ENI a má za sebou skutočne bohatú kariéru v rôznych e, dôležitých funkciách v hospodárstve a v energetike. A pre nás je veľmi zaujímavým partnerom pre rokovania. Nadobudol som dojeme, že v týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch je mimoriadne dôležité, aby aj zahranične politicky, ale energeticky sme neunáhlenie, e, nepríjmali unáhlené rozhodnutia, ale aby sme zvážili, aby sme si vypočuli stanovisko odborníkov a až potom prijali rozhodnutia. Myslím, že vo všetkých politických oblastiach by takýto prístup bol prínosný. E, energetické mechanizmy e, sú veľmi často ohrozené, často sa prijímajú rozhodnutia pod vplyvom emócií, a nenechávame si dostatok času na zváženie. A preto ma teší, že je tu E, tak veľa kolegov, ale zároveň musím povedať, že je škoda, že e, mnoho kolegov si nechalo újsť túto príležitosť. To však na úvod už stačí. E, zrejme chceme využiť predovšetkým odborníkov, ktorých tu máme a preto dávam hneď slovo ďalej pánovi Skaronimu. Srdečne vás vítame tu v parlamente. Ešte raz srdečná vďaka za to, že ste si našli čas e, porozprávať nám niečo o svojich e, názoroch. Ďakujem. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente della Commissione Affari Esteri, il Presidente della Commissione ITRE per l'invito. pán predseda e, výboru AFET a ITRE za pozvanie na dnešné vypočutie toto vypočutie je o to dôležitejšie, že prežívame vlastne toto obdobie zmien a veľkej neistoty. Ja vám budem hovoriť o mojej firme a o tom, ako riešime situáciu. My sme prvým producentom v Egypte, Líbii, Alžírsku a v Tunisku. V našej, po, naša pozícia je v Severnej Afrike veľmi dôležitá a chcel by som vám takisto povedať, ako ja vnímam dopady tejto krízy, ako aj to, čo možno urobiť, aby sme zabezpečili e, zásobovanie. E, v Európe existujú rozličné e, situácie. Situácia sa vyvíja každý deň a musíme jej venovať veľkú pozornosť. Krajiny Severnej Afriky a Stredomoria sú veľmi dôležité pre všetky celú EÚ, ale najmä pre krajiny, ktoré susedia alebo ktoré teda majú mediteránne pobrežie, lebo tam e, vlastne zásobujú zemným plynom. V Afrike Egypt má 90 e, plynu a to má priamy dopad na európsky energetický systém. E, Tunisko prechádza plynovod TCCP a cez Alžírsko prichádza do e, Talianska a vlastne zásobuje nás e, plynom. Po odchode e, prezidenta Benaliho 14. januára 2011 sa znížilo li dodávky plynu o 40 ale našťastie situácia sa v krátkom čase v niekoľkých hodín upravila, avšak E, bolo to znepokojujúce, lebo sme si uvedomili, čo sa môže stať v prípade nestability v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o dodávky alžírskeho plynu. Egypt tam neboli incidenty, pokiaľ ide o dodávanie plynu. Okolo 10 e, tekutého plynu vo svete produkuje Egypt. Situácia sa tam ešte neupokojila. Došlo tam k e, výbuchu plynovodu v časti Sinaj a to prerušilo dodávky z Izraelu do Jordánska. Trvalo asi 5 týždňov, kým sa škody odstránili, ale e, vlastne začiatkom tohto mesiaca došlo k ďalšiemu prerušeniu dodávok. E, my proti tomu pred egyptskými súdmi e, protestujeme. My sme predložili obžalobu na E, prezidenta Mubaraka, ktorý e, predával Izraelu plyn za veľmi nízke ceny. Aby som povedal pravdu, aby som bol optimista, musím povedať, že Alžírsko, Tunisko a Egypt obnovili e, a prekonali vlastne tieto najtraumatickejšie obdobie prechodu k demokracii. Tieto krajiny sú oveľa menej znepokojujúce ako situácia v Líbii za posledné 4 mesiace. E, pokiaľ ide o vývoj situácií tak vojenskej, ako aj e, politické v Líbii nie sú vôbec rúžové. Líbia vo veľkej miere zásobuje Taliansko. Je to prvý, zďaleka prvý zásobovateľ e, plynom a ropou e, Talianska. Pokiaľ ide o ropu, tak tam nevidíme veľké problémy. My dokážeme nahradiť výpadok z Líbie od iných dodávateľov. OPEC eh, už eh, prejavilo ochotu eh, tieto výpadky nahradiť. Oni vlastne nahradili naše produkty a vlastne rafinérie môžu naďalej pracovať. Oveľa citlivejšia je situácia v oblasti plynu. Vo februári sme museli prerušiť dodávky clean streamom z Líbie do Sicí- na Sicíliu. Ide tu o viac ako 10 tisíc kubických metrov e, plynu za rok. Taliansko spotrebúva obrovské množstvo plynu. Mm, my spotrebujeme podobné e, množstvo ako Británia, okolo 5 miliard kubických metrov plynu za rok. Tento nedostatok e, tekutého plynu kompenzujeme tým, že využívame ďalšie infraštruktúry, na dovoz a plyn, ktorý nám dodávajú ostatní dodávateľia prostredníctvom kontraktov, nám umožnil prispôsobiť sa do istej miery situácii a uspokojovať požiadavky, ktoré sú na nás skladené. Pokiaľ ide o investičnú politiku za posledné roky, Taliansko e, sa snažilo o diverzifikáciu. E, samozrejme, že to všetko je veľmi transparentné a my dova- sme dovážali viac, ako bol dopyt. To je veľmi dôležité pre bezpečnosť systému. Importa, e, e, do, dovážacia kapacita sa zvýšila. Okrem libyského e, plynu, Taliansko takisto dováža alžírsky, ruský, holandský a norský plyn. Dva terminály plynovodov existujú a umožňujú nám prístup k tekutému plynu z Kataru, napríklad z Kataru a predovšetkým z Kataru, je jasné, že Taliansko veľmi dobre dokázalo riešiť túto situáciu, ale tu máme situáciu N-1, N to sú zdroje, 1 to, sú, to je Líbia, ale keby došlo k situácii N-2, to by bolo v zime skutočne kritické. Keby došlo k výpadku ďalších dodávateľov okrem Líbie, by celý systém ohrozil a preto my sa snažíme e, a sledujeme veľmi pozorne vývoj situácie v Alžírsku a v Tunisku. Dúfame, že tu nedôjde k ťažkostiam ani v Rusku a ani v, na Ukrajine. Scenár, ktorý my teraz zažívame a ktorý má dopad na talianský trh, je veľmi užitočný, e, pokiaľ ide o diskusiu na celoeurópskej úrovni, my sa môžeme pozrieť na to, čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili zásobovanie plynom. E, vidíme, že talianský prípad je veľmi dôležitý a musíme mať dva kľúčové body kontrakty a infraštruktúry. Pokiaľ ide o kontrakty, už sme veľa hovorili v posledných rokoch o tom, čo sme zažili v plynovom priemysle v roku 2008. E, trh s plynom v tomto roku e, prežíval dosť nepredvidateľnú situáciu. My vieme, že spotreba plynu sa každý rok o 2 až 4 zvyšuje a e, plyn, ktorý sme získavali prostredníctvom dlhodobých e, kontraktov, tak tam ceny neboli spojené alebo neboli naviazané na cenu ropy. USA e, e, sa obrátili na najdôležitejších dodávateľov plynu, aby zabezpečili svoje dodávky a svoje potreby. V roku 2008 a 2009 tu bolo 47 plynových terminálov, ale v roku 2008 sa všetko zmenilo. V USA e, sa E, trh zvrátil e, v dôsledku Shell Gas, ktorý poskytuje konvenčný plyn a e, poskytuje 70-percentné krytie dopytu plynu v USA. Nebolo potrebné dodávať v USA žiadny tekutý plyn. takže všetky infraštruktúry, ktoré existujú pre reimport plynu, neboli využité. A zariadenia na skladovanie plynu, ktoré existujú v Afrike, aby zásobovali e, americký trh. E, tieto zásobovača rezervoáre boli vybudované v Kongu. Tieto jednoducho neboli používané a používajú sa na zásobovanie azijských a európskych trhov. E, v dôsledku krízy, ktorú sme zažili v roku 2009 na trhu s plynom, toto všetko viedlo e, k veľkej e, strate, aby ste mali o tom predstavu, i predstavuje to e, celkovú spotrebu Rakúska a Českej republiky. Ako riešiť takéto krízy? Prístup k ponuke a tekutý plyn. Toto všetko Um, môže viesť k zníženiu cien, ale um, môže viesť k tomu, že uh, tieto dlhodobé kontrakty poklesnú. Rok 2010 uh, bol takým najakútnejším rokom v tejto kríze. Barel stál 20 uh, až 30 dolárov a to bola ekvivalentná cena 25 dolárom. To znamená, že menej ako tretinu ceny ropy. Toto všetko viedlo k tomu, že situácia sa zhoršovala a bolo potrebné e, započať nové renegociačné e, procesy ohľadne cien z dlhodobého hľadiska. A pokiaľ ide o tieto dlhodobé kontrakty, myslím tým najmä na kontrakty, ktoré v tejto chvíli umožňujú prekonávať krízu z nedostatku zásobovania. Už niekoľko mesiacov situácia sa dosť zmenila. V Európe e, vychádzame z krízy a už to má pozitívny dopad aj na dopyt po plyne na celosvetovej úrovni. Sú tu krajiny ako Čína, ktoré jednoducho stavili dosť rozhodujúcim spôsobom na plyn my predpokladáme, že Čína do roku 2035 sa zmení z trhu 90 miliárd kubíkov e, na trh, ktorý bude predstavovať viac ako 600 miliárd e, e, kubíkov spotreby plynu. Ďalej tu máme nukleárnu krízu v súvislosti s japonskou Fukushimou. Menej jadrové energie znamená viac plynu, teda zvýšenie e, importu e, plynu. Japonsko disponuje asi 24 e, terminálmi, E, do ktorých prichádza tekutý plyn. Nemecko sa napríklad rozhodlo zanechať jadrovú energetiku a to znamená zvýšenie spotreby plynu, ak vezmeme do úvahu ambiciozne ciele redukcie CO2, ktoré si stanovila Európa. Máme veľa pozitívnych správ v prospech plynu, v prospech e, dopytu, ale pokiaľ ide o ponuku, tak najnovšie správy E, hovoria o tom, že sú tu obavy z hľadiska environmentálnych aspektov. Napríklad e, Francúzsko, e, Británia odmietlo podobné požiadavky v posledných dňoch. Máme tu veľkú neistotu, ale zdá sa, že a to je dosť jasné, že to čo sa hovorilo v roku 2008, že plyn za dobré ceny nie je niečo, čo bude realitou a preto Európa musí byť bdela a musí garantovať bezpečnosť zásobovania aj v budúcnosti. Vzhľadom na dlhodobé kontrakty e, tieto sú veľmi dôležité, pretože e, tak sa vlastne dokážu zabezpečiť kontrahované objemy dodávok a E, dokážeme vlastne e, presúvať zásoby medzi jednotlivými e, miestami. Takisto tu máme Gazprom. Treba pripomenúť, že aj Gazprom má takisto, je, takisto sa naň obracajú ďalšie krajiny ako India a Čína, aby ich zásoboval plynom. Takže je dobre, že disponujeme dlhodobými kontraktami, ktoré nám umožňujú prístup k týmto skvelým energetickým zdrojom. Rovnica je ľahká. Infraštruktúry si vyžadujú investície, a teraz teda sa vrátime k infraštruktúra. Investície si vyžadujú investorov a tí musia brať do úvahy aj isté rizika. Rizika však nemôžu byť veľmi vysoké a musia garantovať aj dlhodobé kontrakty pre budúcnosť. Nikto sa nebude zavezovať ku kontraktom, ak nebude dlhodobá bezpečnosť zaručená a my tu musíme takisto pozerať na požiadavky e, dodávateľov a transportérov a takisto aj tých, ktorí zabezpečujú predaj. E, producenti plynu musia realizovať veľké investície, ale na to musia mať istotu, že budú predávať a takisto treba vybudovať infraštruktúry na dopravu tohto plynu, aby sa tieto infraštruktúry naplnili. Takže my potrebujeme naozaj bezpečné dlhodobé kontrakty s producentmi a tí musia mať istotu z dlhodobého hľadiska, že ich plyn bude môcť prechádzať týmito existujúcimi infraštruktúrami z dlhodobého hľadiska. V Európe sa už robilo naozaj veľa, veľa pre diverzifikáciu zdrojov plynu, ale e, je tu riziko, ktoré je spojené s tranzitom. Posledné udalosti v Tunise, okrem známej krízy medzi e, Ruskom a Ukrajinou, nám pripomínajú, že tieto riziká nezávisia čiste od e, krajín, ktoré produkujú plyn, ale môžu byť ovplyvňované aj krajinami tranzitnými a tým pádom je ohrozený tranzit, ako napríklad Nord Stream. Teda bolo by dôležité, aby ruský plyn išiel priamo do Európskej únie cez Severné Nemecko, bez toho, aby prechádzal krajinami, ktoré nie sú členmi Európskej únie. V Európskej únii máme, musíme zabezpečiť bezpečnosť zásobovania plynom. Musíme mať eh, presvedčenie a na ňom musíme stávať, že budeme mať prepojenie aj s inými sieťami v rámci EÚ prostredníctvom rôznych mechanizmov, ktoré nám umožnia eh, transportovať e, plyn z tých miest, kde je k dispozícii, tam, kde je potrebný. Ale na to je potrebný skutočný, jednotný, fyzický aj komerčný trh, ktorý by bol konkurencieschopnejší. Vzájomné prepojenie umožní optimálne riadenie zásobovania plynom a to bude mať e, do, pozitívny dopad na všetkých. Napríklad, keď si zoberieme Strednú Európu, tam sa nám ešte nepodarilo optimizovať využívanie e, re zásobníkov, napríklad v Španielsku. Tam je sedem týchto zásobníkov. A je, sú niektoré krajiny, ktoré sú navzájom prepojené, ale závisia len od ruských dodávok na 100 a preto je dôležité stavať na tieto vzájomné prepojenia. E, keď budeme mať totálne prepojenú Európu, ktorá bude môcť transportovať v rámci svojho územia e, zemný plyn, ak sa to stane realitou, tak Európa sa bude môcť uspokojiť a bude môcť uspokojovať svoje potreby zásobovania plynov, aj keby došlo k výpadku zásobovania z Ruska, ktoré je našim hlavným dodávateľom plynu. Mm, e, samozrejme, to je len taká teoretická úvaha, pretože si nemyslím, že by sme mohli žiť bez ruského plynu, ale e, prepojenie je veľmi dôležité. Máme 27 e, veľmi zraniteľných trhov a my musíme túto zraniteľnosť kompenzovať tak, že trhy premeníme na jednotlivý konkurencieschopný prepojený trh, ktorý bude naozaj konkurencieschopný. Ďakujem, ďakujem za túto prezentáciu, ktorá bola taká veľmi jasná a vlastne e, tu, tu nás ste veľmi jasne vyjadrili e, hlavné výzvy. Nechcem e, zbytočne strácať čas a preto mám len jednu veľmi stručnú otázku, ktorá už bola čiastočne zodpovedaná pánom Skarónim. Jadrová energia prežíva krízu v dôsledku udalostí, o ktorých ste sa uzmienili. Máme tu krajiny ako Nemecko, e, po Černobyle už chcelo e, opustiť svoju jadrovú energetiku, ale teraz zdá sa, že to rozhodnutie je pevné. V Taliansku my ani nemáme jadrovú energetiku. Pán Skarony vravil, že menej jadra znamená viac plynu. A preto sa chcem spýtať, Dá sa veriť tomu, že k tomu dôjde vzhľadom na situáciu, e, ktorá vznikla a ak bude odpoveď kladná, ako potom zmieriť túto možnosť s redukciou emisií e, CO2 a e, lebo plyn znečistuje menej ako ropa, ale znečisťuje Takže teraz by som chcel otvoriť debatu. Prosím vás, buďte vo vašich vystúpeniach struční. Máte 3 minúty na vystúpenie pani Sartori. Ďakujem, vážený pán predseda, ďakujem, dámy a páni. Ďakujem vám za mm, to zorganizovanie tohto vypočutia aj za toto skvelé vystúpenie. Skôr ako komentáre chceme klásť otázky, taký je zvyk a to je úloha poslancov. Vo vašom vystúpení, pán Skaróny, ste povedali veľmi zaujímavé veci. Vysvetlili ste nám veľmi podrobne, čo sa deje na európskom trhu, čo sa deje na svetovom trhu. A ja by som chcela hovoriť o úlohe, ktorú tu môžeme my zohrať a mám jednu otázku vzhľadom na túto novú situáciu na trhu s plynom vzhľadom na nový regulačný kontext, na tretí balíček projektov, e, ešte stále je platný tento projekt sieti, alebo už je trošku e, bokom. E, to je otázka, e, e, odpoveď na ktorú nás veľmi zaujíma. E, ďalšia otázka je liberalizačný balíček pre taký podnik, ako je Eny. Je to priaznivé alebo nie? Ďakujem, ďakujem pani Sartori. A teraz pani Arlaki, 3 minúty. Ďakujem, ja chcem poblahoželať pánovi pánom predsedom, pánovi Albertinimu, Rojlovi aj Skaronimu za jasnú prezentáciu E, situácie na energetickom trhu. Máme tu problém energetickej bezpečnosti a ten nás naozaj veľmi znepokojuje. Mám jednu otázku k niečomu, čo ste vy už povedali. Na jednej strane toto vzájomné prepojenie garantuje bezpečnosť, e, sebestačnosť a zásobovanie. To ste nám povedali. A takýmto spôsobom potom bude menej naliehavá potreba alebo téma plynovodov. Už ste hovorili o South Stream a o Nabucco. Vy ste ma čiastočne uspokojili a upokojili, ale ešte budeme potrebovať diverzifikáciu zdrojov, aby sme naozaj mali bezpečné zásobovanie. To je na jednej strane. A na druhej strane toto vzájomné prepojenie, tam tieto obidve línie budú potrebné. Teda so vzájomným prepojením budeme mať väčšiu mieru bezpečnosti ale potom budeme potrebovať obidva zdroje, alebo bude stačiť jeden. Ako vnímate e, túto záležitosť? Nazdávam sa, že toto nám vyjasní e, dlhodobé perspektívy. E, takisto sa mi zdá, že som pochopil, že naše perspektívy energetickej bezpečnosti zo strednodobého a dlhodobého hľadiska sa musia zlepšiť Musíme mať väčšiu mieru bezpečnosti pri konfigurácii e, medzinárodných trhov. Aj vzhľadom na to, že e, vlastne jadrová energetika bude potrebovať nejaké alternatívne zdroje. Ďakujem. Nikto iný nežiadal o slovo, takže teraz dávam dve minúty. Teraz dávam dve minúty každému na vystúpenie pán Turmes. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli. Ak dovolíte niekoľko e, poznámok na Margo zjednotenejšieho európskeho trhu e, s energiou, aj čo sa týka spätných e, dodávok plynu, aj čo sa týka politických prekážok. A to je francúzsky trh s plynom a to, že je veľmi slabé prepojenie medzi medzi Iberským polostrovom a zvyškom Európy. E, je tu mnoho problémov. Keď sa pozrieme napríklad na výsledky e, transpozície smernice alebo nariadenia, myslím, že tam bude mnoho problémových bodov. Na jednu vec by som rád upozornil. Tí, ktorí tvrdia, že odstávky jadrovej energetiky budú znamenať e, výrazné navýšenie využívania e, plynu, myslím, že postupy, ktoré obsahujú väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie, a väčšiu efektívnosť toto e, nepotvrdzujú. Myslím si, že vrchol využívania plynu v Európe um, prebieha práve teraz, um, pretože najväčšie spotreby plynu sú práve stavebníctve a my teraz robíme všetko preto, aby sme znížili uh, spotrebu plynu v tomto sektore. Rád by som položil tú konkrétnu otázku. Zdôraznili ste pána Skaroli, našu závislosť od Ruska. Ale prečo potom podporujete v podstate projekt e, Južný prúd, e, teda South Stream e, a nie Nabucco. Mm, pre nás je samozrejme dobré byť nezávislí od Ruska. A znamenalo by to, že by sme spustili projekt Nabucco a tak by sme sa osamotnatili od Ruska. Ale ak nepodporujete tento projekt, tak si sám protirečíte teda nezávislosť Ruska a zároveň podpora projektu South Stream. Tieto dve snahy si navzájom protirečia. Ďakujem pekne, prosím dodržiavajte rečnícky čas, pretože inak nebudeme môcť dať priestor všetkým. Ďakujem. Teraz eh, dostáva slovo prvý podpredseda výboru AFET. Ďakujem pekne. Diversi punti questione. Dotkli ste sa rozličných bodov tejto otázky, možno nie všetkých, ale e, vaše vystúpenie bolo dosť vyčerpávajúce a veľmi zaujímavé. Ja mám dve konkrétne otázky. E, chcem vám povedať, aký je môj názor ohľadne úspechu referenda o jadre v Taliansku, ktoré vylúčuje akékoľvek riešenie v budúcnosti. A teda aké riešenia navrhnujete vy pre nahradenie jadrovej energetiky. Chcem vedieť váš názor, pán Skaróny. A potom mám dve otázky. Aký je váš názor na budúcnosť Líbie? Nie moje vojenskú alebo politickú budúcnosť. Tam sa zdá, že všetko je je veľmi nejasné. Zdá sa, že situácia sa ešte zhorší, ale ako vnímate Líbiu ako energetickú rezervu? A čo si myslíte, akú úlohu zohrá zmena situácie v Líbii? pre váš podnik ENI a pre naše krajiny? del nucleare dovrebbe essere il trionfo delle energie rinnovabili, io vorrei un suo parere. Lebo pokiaľ ide o túto jadrovú energetiku, tak to musí byť vlastne viesť k úspechu tých obnoviteľných zdrojov. Ale my sa musíme pozrieť na tieto alternatívy, aké, e, aký dopad to bude mať na každodenný život ekonomického života, na každodenný život občanov. Ďakujem, pán Provera. Pán De Angelis, dve minúty. Ďakujem. Pán predseda, ja som veľkú pozornosť venoval tomuto vzťahu a vystúpeniu doktora Scaroniho. Bolo to veľmi presné, veľmi skutočne detailné a kompletné vystúpenie a ja by som rád položil dve otázky, aby sme nestratili veľa času. E, ja sa pokúsim trošku iný názor prezentovať, ako je váš názor. Nazdávam sa, že e, by bolo bývalo dobre, keby sme nikdy neboli vstúpili do obdobia jadrovej energetiky. Lebo vidíme to aj na tých najnovších posledných udalostiach. Kladiem si otázku, či by sme nemali investovať viac a presvedčivejšie do obnoviteľných energetických zdrojov, do alternatívnych energetických zdrojov to je moja prvá otázka. No a druhá otázka. Nenazdávate sa, že tu existuje e, veľké riziko e, prílišnej závislosti od Ruska a menej jadra, viac plynu? Ja si myslím, že toto riziko je reálne. na voľnom trhu, ako prekonať takýto problém závislosti. Ďakujem, pán De Angelis. Ali Georgiu, dve minúty. Áno. Ja by som sa chcel spýtať na následovnú vec. Prebieha veľká diskusia o e, zásobách e, zemného plynu v oblasti Stredomoria. E, Vlastníkmi sú predovšetkým Izrael a Cyprus. No a ja by som sa chcel spýtať, aký je váš názor na tieto zásoby. Došlo k nejakému vývoju v tejto oblasti? Nazdávate sa, že Európska únia môže e, časť svojho zásobovania presunúť alebo svojich zdrojov presunúť do tejto oblasti? Ďakujem. A teraz dávam slovo Páni Riera Madurel, nech sa páči dve minúty. Ďakujem, vážený pán predseda. A ja vám chcem poďakovať. Thank you. Dovolte mi taktiež poďakovať. A, a samozrejme, ako už bolo povedané, povedal pán predseda, je to ozaj veľmi dôležitá téma pre oba výbory. A Chcela by som taktiež zablahoželať obom predsedom, že e, zorganizovali toto spoločné zasadnutie. A ďakujem aj za otázky, ktoré sa týkali vzájomného prepojenia, aj ohľadne jadrovej energetiky. A samozrejme ďakujem aj za prednesený príspevok, ale mám tu viacero otázok, ktoré by som chcela položiť. Možno by bolo zaujímavé, aby sa tí dvaja prednášajúci po zasadnutí mohli navzájom stretnúť a tiež si vyjasniť niektoré svoje otázky. Ale otázka z mojej strany. Rada by som sa vyjadrila k našej práci tu. Pretože energetika sa ukázala mnoho, viacerých regiónoch ako veľmi dôležitý aspekt, pokiaľ ide o širšie chápanie hospodárskej aj sociálnej politiky. A to sa týka teda aj v súvislosti, ktoré sa týkajú Južného Stredomoria. Preto nás veľmi zaujíma práve poslanie a úloha Európskej únie z hľadiska zabezpečenia energetikou, energiou. Čiže otázka, aký by mohol byť náš prínos z hľadiska tohoto strategického aspektu. Žená pani, dávajte si pozor, pretože ste takmer o 50 prekonali e, časový limit. Pán Ziniansky, dve minúty. Ďakujem. Keď hovoríme o energetickej bezpečnosti a o bezpečnosti zásobovania plynom. Hovorili ste o dlhodobých kontraktoch a o dlhodobých investíciách, menovite um, Gaz, zo strany Gazpromu a z Nord Streamu. Ale možno, že by bolo lepšie diverzifikovať naše e, zdroje dovozu plynu, ale od roku 2004 keď Európska únia má monopolizovaný e, trh zo strany Gazpromu a krajiny Strednej Európy sú tie členské krajiny Európskej únie, ktoré sú medzi Nord Stream a South Stream, najmä Bulharsko a Poľsko. Mysleli ste e, pri dlhodobých kontraktoch s Gazpromom na to, že tu je monopol trhu e, v oblasti zemného plynu a že Nord Stream a South Stream by mali byť začlenené do tretieho liberalizačného balíčka. Ehm, myslím si, že je potrebné upozorniť na to, pretože sa zdá, že Stredná Európa tu môže zohrať zásadnú úlohu v zabezpečovaní zásobovania a nemali by sme veľmi sa e, spoliehať na dlhodobé kontrakty a e, E, monopolného dodávateľa Gazpromu, pretože tí chcú zostať len monopolným dodávateľom. E, pán Bavinsky, e, dve minúty. Ďakujem. veľmi pekne. Dlhodobé kontrakty majú účel zaistiť bezpečnosť, pretože ide o veľké kontrakty a potom ide o to, aby sme sa nemohli spoláhnuť. Samozrejme, neviem, do akej miery to má pozitívny dopad pre spotrebiteľov. Hovorili sme napríklad o súvislostiach takéhoto kontraktu medzi Polskom a Gazprom. A proste dlhodobé, dlhodobý kontrakt e, vlastne pre nás znamená, že celkovo sa tie procesy oveľa ťažšie diverzifikujú. Po druhé, hovorili ste o diversifikácii, napríklad medzi Nord Streamom a South Streamom. To ale nie je diversifikácia, pretože to je stále ešte ruský plyn, to nie je iný zdroj plynu. Keď sa spomína Nabuko, to by znamenalo diversifikáciu. Nakoniec včera noviny International Herald Tribune spomínali, že South Stream je veľmi drahá záležitosť, drahý projekt. Takže potom v súvislosti s Nabukom vzniká otázka, aký máte vy názor na tento článok. A ešte ďalšia otázka. Čo si myslíte, že by povedzme mohol urobiť parlament alebo komisia, aby nám to pomohlo z hľadiska zabezpečenia dodávok veľmi, aká je situácia na severe Afriky, je tam nestabilita a vlastne to isté môže nastať treba aj v súvislosti s dodávateľmi z Ruska. Takže vlastne čoskoro budeme mať k dispozícii správu o energetike v súvislosti e, s vonkajšou dimenziou. Takže tam by sme sa asi mali dozvedieť viac o tejto situácii. Čo myslíte, aká je, aký je názor pána predsedu Buzeka na takýto nákup zvonka? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Savela, dve minúty. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán Skaróny, za vašu prezentáciu. Budúci pol rok bude pol rokom boja o plynovody. Zdá sa, aspoň takto vyzerá. Takže mali by sme ujasniť, aká je naša situácia. Už pred e, týždňom bola, bolo publikované, že, e, že si vyberieme len jeden e, plynovod. A myslíte si vy, že nakoniec všetky tieto plynovody e, splynú do jedného, pretože e, vlastne mm, zásob, e, zdroje plynu v Azerbajdžane existujú zásoby miliárd kubických metrov plynu. Ja si myslím, že ak nakoniec dôjde k fragmentácii medzi rozličné firmy, nakoniec tieto individuálne E, malé firmy nebudú zásobované a malé plynovody nebudú zásobované. Ďalšia otázka, prerušená rečnička. Akú úlohu zohrajú Arabské Emiráty, Katar a Bahrajn pri zásobovaní mm, tohto e, plynovodu, ktorý prechádza oblasťou Stredomoria? Ďalej tu máme Irán ja si myslím, že keď sa vyrieši iránsky problém, celá mapa zásobovania e, Orientu a stredomorskej Európy sa zmení. Sa chcel spýtať, že či tu nedošlo k problému v tlmočení e, plyn, ktorý pochádza z nekonvenčných zdrojov E, tam došlo k dramatickým zmenám v USA. Aká je úloha tohoto plynu, ktorý sa získava zo skál? Vieme, že aj Polsko e, má zdroje takéhoto plynu. Ďalej tu máme e, ďalej tu máme ďalšiu záležitosť plynovodu Nabuko. Ten je jediný reálny, ostatné sú virtuálne a málo realistické. A potom pokiaľ ide o e, cieľ tohto vypočutia, aký je cieľ týchto politických zmien, ktoré prebiehajú a môže byť ešte viac, aký to môže mať dopad na zásobovanie, čo sa tam deje a môžeme aj v budúcnosti s týmto zásobovaním rátať? Honorevole Milamon, honorevole Ransdorf, dve minúty. Ďakujem pekne teraz, pán Ransdorf, na dve minúty. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ak dovolíte, rád by som položil otázku nášmu rečníkovi, a to veľmi stručnú. Akú úlohu má Čína e, v tejto energetickej problematike, ktorá súvisí so Severnou Afrikou? E, ďakujeme pekne. Teraz máme Mesárož na dve minúty. Ďakujem za slovo. Veľmi pekne ďakujeme za túto hodnotnú prednášku a som rád, že aj oni sa snažia vlastne obmedziť ten, tú závislosť na Eh, Rusku. Naša vlast, ako teda Slovensko, eh, je na 100% závislé od dodávok z Ruska a práve myslím, že projekt Nabuko je dosť otázny. Mám otázku. Eh, s veľkou pozornosťou sme sledovali vlastne situáciu ohľadne toho verejného hlasovania v Taliansku. Čiže otázka z hľadiska širšieho kontextu, ako vidí náš prednášateľ, budúcnosť Európskej únie z hľadiska dodávok energetiky popri klasických tradičných e, metodách aj aké vidí, aký vidí priestor pre tie nové a inovatívne typy, respektíve ako vidí možnosti toho, že by vlastne európsky priemysel mohol byť konkurencieschopný aj pri odbúravaní dodávok energie z jadra. Ďakujem. Ďakujem pekne. Na konci zoznamu posledný dotaz. Pani Tikau, ďakujem pekne. Rada by som vypichla význam prepojenia medzi Stredozemným morom a Čiernym morom. Taktiež by som rada zdôraznila, aký dôležitý je priestor Čierneho mora zo strategického hľadiska pretože ide tam o napojenie na Kaspický e, región a celý tento región je mimoriadne dôležitý pre energetickú bezpečnosť celej Európy. E, preto projekty ako Nabuko alebo transjadrový pardon, jadranský eh, projekt plynovodu alebo prepojenie medzi Azerbajdžanom, Tureckom a potom eh, do Európy. Toto všetko sú veľmi dôležité projekty pre energetiku bezpečnosť Európy. Rada by som položila niekoľko otázok, ak dovolíte. Ako vnímate projekt eh, Desertec? Čo si myslíte o tom, že tento projekt má čerpať energiu zo slnka a koľko si myslíte, že tento projekt by mohol priniesť e, e, množstvo energie? Čo sa týka balíčka e, klimatických zmien, ako vnímate to, že európske štáty neplnia svoje záväzky voči Severnej Afrike? Ďakujeme pekne. A teraz tu máme doktora Vinua, ktorý je jedným z našich rečníkov, ale je tu jedna otázka. Ehm, Dáme mu teda slovo, i keď je to taká nezvyčajná situácia. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán Skarony, za veľmi zaujímavú prezentáciu. Myslím, že ste nastolili tému dlhodobých eh, zmluv. Čo podľa vás eh, je eh, ten priestor porušnosti na zlepšenie systému? indexácie je problémov ropných produktov, taktiež sú tu nové problémy, ktoré súvisia s trhami. Ako vnímate teda budúcnosť týchto zmluv? Myslíte si, že by sa mali skracovať, že by sa mali indexovať nejakým iným spôsobom? čo si o tom myslíte? Ďakujem, že ste boli struční. Mali sme tu veľa žiadostí o rečnícky čas, ale vďaka tomu, že náš rečník má vynikajúcu schopnosť syntetizovať, tak vás chcem poprosiť, aby ste boli struční aj vo svojich odpovediach. Dobre, ja sa pokúsim zodpovedať tieto otázky. Viacerí z vás už hovorili o e, témach, ktoré sa objavili včera v Herald Tribune. Nabucco nemá žiadnu kon- konkurenciu. South Stream musí e, transportovať ruský plyn cez Ukrajinu do Európy. Prechádza Ukrajinou do Európy. Nabucco aspoň v to veríme, že bude e, jednoducho transportovať e, turkmenský plyn do Európy priamo. My nie sme súčasťou Nabuka, sme e, hlavnými staviteľmi ropovodov vo svete a nikdy sme nevideli plynovod, ktorý by si vyžadoval investíciu desiatok miliárd dolárov, na ktorom by neparticipoval aj e, dodávateľ plynu. Nabuko je asociácia spotrebiteľov, takže z nášho hľadiska to nie je veľmi solidný projekt. To je e, taký podnikateľský kritický názor. Nemáme, opakujem, žiadny plynovod, kde by ne, sa nepodielali na financovaní producenti so spotrebiteľmi. Takže tu na nie je žiadna konkurencia medzi týmito obidvoma systémami. Naša spoločnosť je e, spoločnosťou, ktorá najviac e, pracuje v oblasti plynu v Európe, pracujeme v Poľsku, v, aj v USA a v súčasnosti máme licencie takisto aj na Ukrajine. Myslíme si, že to sú veľmi sľubné krajiny, aj keď je isté, že plyn ešte sa tam nenašiel a my e, máme veľkú nádej, že sa nájde, ale nič viac. Samozrejme, že my hľadáme v iných krajinách, ako je Čína, Tunis a ďalšie africké e, krajiny. E, demokracia v Severnej Afrike. Je jasné, že tieto prechodné obdobia sú komplikované, plné ťažkosti, každý chce mať toho istého partnera, ale bohužiaľ realita je taká, že v súčasnosti prežívame zložité obdobie a e, preto my radšej jednáme e, s demokraciami a nie s atrapami a s diktátormi a preto sme ochotní prijať tieto dôsledky na tohto komplikovaného prechodného obdobia, ale pozitívne vnímame túto novú, možno že aj demokratickú situáciu na severe Afriky. E, náhrada plynu obnoviteľnými zdrojmi. E, ja si myslím, že toto zlaté obdobie plynu bude trvať takých 15 rokov a potom je možné, že dôjde k takému vývoju obnoviteľných zdrojov, že budú môcť nahradiť e, uhlo, e, uhlovodíkové paliva a plyn. A, ale v súčasnosti e, technológie, ktoré máme k dispozícii, E, ukazujú, že obnoviteľné zdroje sú veľmi drahé. Fotovoltaická energia v Taliansku je 6 krát drahšia ako termická energia a platí to spotrebiteľ, to je jasné. A nie je tomu tak iba v Taliansku, ale aj v iných európskych krajinách. No a obnoviteľné zdroje, okrem toho, nie sú tu vtedy, keď ich potrebujeme, ale vtedy, keď oni chcú. Čiže je tu problém zásobovania E, prebytkami týchto e, energií, ale všetci sme presvedčení, že v budúcnosti sa aj na toto nájdú riešenia. Ale pokiaľ ide o túto budúcnosť, tak tam treba do tejto budúcnosti naozaj veľmi veľa investovať do nových technológií, pretože obnoviteľné zdroje, tak ako ich poznáme dnes, neumožňujú e, splniť požiadavky e, a uspokojiť požiadavky našich spotrebiteľov. Niekto tu hovoril o tom, že došlo k novým e, objavom zdrojov plynu na Cypre a v Izraeli. Nehovoríme o skladovaní, ale o veľkých zdrojoch. E, to sú podmorské zdroje. To je taká nová nádej v tomto regióne sveta. Tieto zdroje sa využívajú čiastočne Izraelom, ktorý produkuje 20 miliárd barelov plynu, teda to používame ekvivalent plynu a to umožňuje Izraelu uspokojiť čiastočne e, svoje potreby e, a nahrádať vlastne plyn z Egypta e, pri zásobovaní, ktorým vznikli ťažkosti. Niekto spomínal Katar. Katar je veľký dodávateľ, je to najväčší e, svetový producent skvapaleneného plynu a my sami dovážame katarský skvapalný plyn. E, ka, Katar má veľké zdroje, veľké ložiská, ktoré e, sú rozdelené medzi Katar a Irán. Irán vzhľadom na sankcie, ktoré sa naň vzťahujú, nemôže ťažiť e, zo svojich ložísk, ale e, v okamihu, keď sa vyriešia e, problémy spojené s Iránom, a ja dúfam, že k tomu dôjde v blízkej budúcnosti, budeme mať ďalší zdroj zásobovania plynom. Pri rozličných príležitostiach sa už hovorilo o zásobovaním z Rusku. Slovensko je 100% zásobované ruským plynom. To všetci dobre vieme. A preto som hovoril o európskych interprepojeniach. Musíme zabezpečiť, aby Slovensko Nemôžeme zabrániť, aby sa Slovensko zásobovalo plynom z Ruska, ale v naliehavých situáciách by mala mať možnosť prístupu na plynovody, e, ktoré by umožnili zásobovať sa plynom z ostatných európskych krajín keby Slovensko bolo prepojené s inými krajinami, nikdy by nebolo vystavené problémom, e, ktoré môžu vzniknúť medzi Ukrajinou a Rusko, lebo my sme vedeli na Slovensko tento plyn dodať. Keďže však Európa nie je vzájomne prepojená, keďže nedošlo k vybudovaniu vzájomných prepojení a nemôžeme medzi jednotlivými európskymi krajinami plyn transportovať, tak keď niektorá krajina zažíva ťažkosti, je ich ťažko vyriešiť. E, Bulharsko a Slovinsko strávili chladné zimy, v nemocniciach sa nekúrilo, mrzlo a my sme nemohli nič urobiť v oblasti dodávok plynu, aj keď západná Európa mala dosť plynu. Jednoducho sme nemali infraštruktúry na transport e, plynu zo západu na východ Európy. A čo tým chcem povedať? My veríme v európsku zodpovednosť, ktorá by bola zodpovedná za vybudovanie týchto prepojení v Európe, tak ako je tomu v USA. Tam sa plyn úplne slobodne transportuje medzi jednotlivými štátmi, tam je úplne otvorený fyzický konkurencieschopný trh a e, dokáže riešiť problémy e, e, nerovnováhy zásobovania. E, tie, a teda sú tu potom, ďalej je tu otázka povinného nákupu plynu Gaz de France má takéto dohody s tradičnými dodávateľmi, ako je Rusko, Alžírsko, Líbia a tieto zmluvy, tieto kontrakty s týmito rozdielmi v cene sa renegociujú a v súčasnosti sa renegociujú aj sú dôvody na to. Poprvé, e, máme možnosť, že zachováme ten mechanizmus, ktorý sa odvíja od ropy, teda znížime ceny, aby sme vlastne boli konkurencieschopní, alebo udržíme tieto dlhodobé kontrakty a budeme odvíjať ceny od toho likvidného trhu od National Balance Point. To je anglický e, trh e, plynu, kde sa každý rok e, vymieňajú veľké objemy plynu. Tento trh e, samozrejme definuje potom vývoj cien. E, prirodzene, že e, tieto trhy e, E, sú kotizované a v novinách sa dozvieme ich hodnoty a teda môžu slúžiť ako referenčné hodnoty. Na sever, v Severnej Afrike Čína prítomná nie je. E, Čína je v podsubsaharskej Afrike, ale v Severnej Afrike Čína prítomná nie je. Myslím si, že som zodpovedal takmer všetky otázky. Ešte tu niekto zo sály, kto chce vystúpiť. Aha, vy ste sa pýtali na Líbiu. Ako vnímam budúcnosť Líbie? prítomnosť Číny v Líbii. To bola moja otázka. Nie, nie, alebo ak aj tam existuje, nie je e, signifikantná. Čína našťastie ešte stále nie je prítomná v Severnej Afrike. A myslím si, že tým som zodpovedal na všetky otázky. Mm, aspoň mm, mám pocit, že som to urobil, aj keď som možno všetkých neuspokojil. Vidím, že pani Cavela si želá dos- isté dovysvetlenie. Áno, táto možnosť hovorí pani Cávela, fúzie jednotlivých plynovodov e, e, cez teda tento azerbajdžanský plyn a že tu dôjde k e, dodávkam cez jeden ropovod. Ako vám to prípada? Azerbajdžan zásobuje Nabuko. Nabuko môže fungovať, ak azerbajdžanský plyn, ak tento plyn okolo 10 až 15 miliárd kubických metrov e, bude dodávaných konzorciu Nabuko. Neviem, či účastníci tohto konzorcia chcú e, minúť 10 alebo 12 miliónov, miliónov eur na jednu zmluvu, pretože keď e, vybudujeme za 10 alebo 12 miliárd E, jeden plynovod a nemáme dodávateľa, tak aký to má význam pre takú obrovskú investíciu? Takže ja by som bol rád, keby Azerbajdžan bol partnerom pri budovaní plynovodu. V súčasnosti tomu tak nie je. Ja tu však hovorím o veciach, ktoré sa nás netýkajú, pretože my nie sme partnermi. Pán Albertin, ešte niekto? Áno, Ľutujem, pán predseda, a odznela tu otázka a bol by som rád. Použil som otázku aj ohľadne toho referenda, ktoré bolo v Taliansku v súvislosti s atomovou energiou. Ak neodpoviete, dobre, no tak príjmem aj to, ale zaujímalo by ma odpoveď. Ďakujem. Ma, vidi. Pozrite sa. V Taliansku máme taký komplikovaný vzťah k jadrovej energetike a to už veľmi dlho aj k novým železniciam a tak ďalej a tak ďalej. Každá, každá invazívna taká verejná investícia e, nie je v Taliansku e, videná priaznivo a sú tam možno väčšie ťažkosti ako v ktorejkoľvek inej krajine. Myslím si, že referendum opätovne v Taliansku zablokuje otázku jadrovej energetiky. Nakoniec je tomu tak aj v iných krajinách. Neviem, či ste videli, že japonská vláda sa rozhodla, že bude naďalej pokračovať v podporovaní jadrovej energetiky aj po Fukushime. Vo svete existuje 450 jadrových elektrární. A myslím si, že v žiadnej krajine vo svete sa nekonalo referendum, E, ohľadne zanechania jadrovej energetiky. Ale naše obyvateľstvo si myslí, že nie je vhodná jadrová energetika a ja osobne sa navyše nezaoberám jadrovou energetikou. Ja som vám už na začiatku povedal, že my sa touto energiou nezaoberáme, takže ani sa tým necítime dotknutí. Ale chcel by som ešte niečo doložiť. E, všetci, ktorí pracujú v oblasti energetiky, jadrovej energetiky, e, vedia, že táto energia neprodukuje emisie. Takže produkovať energiu bez emisí, to je sen, to je niečo akoby všeliek, ale mm, mm preto existuje jedna časť priemyslu, E, ktorý je taký v prospech jadrovej energetiky, lebo tam naozaj nie sú emisia. My chceme bojovať proti emisiám. Ďakujem ešte raz vám, pán Skarony, ďakujem za vaše vystúpenie, aj za upresnenia a za skutočne stručné odpovede, ktorými ste e, vlastne uspokojili naše otázky za krátky čas. Skutočne vás obdivujem. Ale... Ako ste E, váš podnik e, reprezentovali. Dali ste nám radu, je to rada, ktorá, e, ktorú si musíme osvojiť. A síce, že veríme v musíme vytvoriť Európsky úrad, ktorý bude zodpovedný za vzájomné prepojenia, lebo keď nebudeme mať dostatok plynu, bude dôležité, aby sme disponovali sieťou plynovodov, ktoré by mohli viesť k úsporám. A teraz postupím predsedníctvo pánovi Rojlovi. Neviem, či on sa chce k tomu ešte vyjadriť, ale teraz mu už dávam slovo. Nech sa páči. Pre... No, no, no, Ja, meine Damen und Herren. Dámy a páni, prejdeme hneď k ďalším bodom. Navrhujem, aby obaja ďalší hostia si presadli. Mache das hier schön sortiert. Immer einer kommt nach dem anderen rauf. Dobre, tak keď si nechcú presadliť obaja, tak eh, po jednom eh, ďalší dostáva slovo pán Francisco de la Flor On to zastupuje Enagas, kde má na starosti reguláciu a je tu eh, je otázka veľmi podobná ako v predchádzajúcom prípade. Je všetko v poriadku technicky? Alebo nie? Dobre, takže srdečne vás vítam. Nebudem e, prednášať nejaké dlhé prejavy. E, je to druhý pohľad na otázku, ktorou sa dnes zaoberáme. Bez nejakých dlhších úvodov dávam hneď slovo e, vám, pán Dela Flor. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým dobrý deň. Ďakujem teda aj poslancom a zdravím ich, rovnako ako aj verejnosť ktorá sleduje toto zasadnutie. Teda téma, ktorej sa venujeme, je nesmierne dôležitá a je to európska energetická bezpečnosť aj v súvislosti s infraštruktúrou. Ehm, môj príspevok, ako už naznačuje aj titul, hovorí o význame vzájomného prepojenia medzi štátmi Európskej únie v svetle zabezpečenia dodávok energie. V tomto kontexte samozrejme zohľadňujeme aj politickú situáciu, ktorá, sa nachá, ktorá vlastne existuje v oblasti Stredomoria. E, konkrétne náš úhol pohľadu vychádza zo situácie na Iberskom polostrove. V krátkosti mi dovolte predstaviť podnik, ktorý tu reprezentujem, Enagas. V Španielsku má na starosti veľkú časť infraštruktúry. Um, máme, máme viacero eh, podnikov alebo prevádzok na opätovné spätné skvapalňovanie plynu. A mm, máme na starosti aj obhospodárovanie základnej infraštruktúry v oblasti plynu. Čiže ide aj o zaradenie na uskladňovanie skopálňovaného plynu aj jeho transport. Náš podnik je v plnej miere nezávislý a sme kotovaní na madridskej burze. Asi 75 akcií je vlastne voľne obchodovateľných akcií. A hlavne teda obchodujeme v tomto sme s krajinami OECD. Vidíme, že tie free float sú hlavne SEPI a potom je tam Oman Oil Corporation. Z hľadiska vlastníctva akcií eh, podporujeme ten systém Enhanced Ownership, čiže eh, posilnené vlastníctvo významných akcionárov. Pokiaľ je o samotný príspevok k dnešnej téme, chcel by som nadviazať na argumenty, ktoré k koncu svojho vystúpenia uviedol pán Skarony. Keď sa odvinieme od e, krízy, ktorá vlastne začala ešte v roku 2009, e, ak dovolí aj pán Vinova, toto je mapa, ktorú predstavila Európska únia aj v minulosti. V podstate aké sú dôsledky tejto krízy. Viacerí z našich partnerov mm, zaznamenali významný dopad. To sú hlavne tí e, znázornení teda v krajinách tou červenou farbou znázornené. Ale v krajinách e, e ako Portugalsko a Španielsko nejaké dopady neboli zaznamenané. Takže u nás nebola taká dramatická situácia ten plyn, ktorý sme dostávali my na Ibarskom polostrove, pochádzal zo Severnej Afriky. A vlastne tým pádom sme neboli nadviazaní na tú severnú časť, teda s severným smerom cez Pireneje na ostatnú časť Európy. Takže vo všeobecnosti môžeme povedať, že aj pokiaľ ide o tieto plynárenské zariadenia, umožňujú povedzme jednosmerné dodávky smerom od dodávateľa ku spotrebiteľovi. No a potom vlastne ale sa začali rozbiehať projekty, ktoré vytvárajú priestor pre e, také postupy v rámci infraštruktúry, aby mohol plyn prúdiť treba aj opačným smerom, aby sa dokázali zabezpečiť dodávky v prípade výpadkov. Napríklad január 2009. Tu sme mali e, napríklad e, s Alžírskom a s Marokom prepojenia a v novembri 2006 sme zaznamenali už e, určitú situáciu, ktorá samozrejme slúžila ako základ, a od ktorej sa vlastne odviali ďalšie kroky k rozvoju. Čiže prakticky povedané, e, pokiaľ je o dodávky cez Pireneje, tam bola situácia nulová. Takže je to tzv. Medgaz, je to plynovod, ktorý spája Španielsko s, e, so severom Afriky. touto cestou, alebo podobnou cestou, ako zabezpečuje tento medgaz, by sa dali zabezpečiť zo Severnej Afriky aj ďalšie dodávky pre južnú časť Európskej únie. Že nemuselo by to byť vlastne čiste len ako dodávky pre Iberský polostrov. Pri rozvinutí infraštruktúry by to mohlo samozrejme prúdiť aj ďalej, ale vytvorenie takejto infraštruktúry si vyžaduje európske investície. Ako už bolo povedané, schopnosť prepojiť Iberský polostrov s ostatnou časťou Európy, tak to je vlastne e, vec, o ktorej hovoríme z hľadiska budúcnosti, pretože tu to spojenie nebolo. Nie je. A už dlho rokov tu existovalo úsie o, o to, že by sa malo zabezpečiť takéto prepojenie Napríklad e, už v 95. sa v Barcelone o tom hovorilo. A vlastne pokiaľ ide o nezávislosť tých operátorov vo Francúzsku, tak vlastne ešte stále sme nezaznamenali nejaký väčší e, posun k tomu, že by tu dochádzalo ku vzájomným dodávkám v severo-južnom smere alebo vzájomnému prepojeniu v tomto smere, aby plyn mohol prúdiť oboma smermi. Tam <clears throat> práve Vlastne tento diapozitív nám ukazuje vlastne danú situáciu a dôležité je, že na oboch stranách hranice, teda aj na francúzskej a španielskej, sa vlastne E, venovali veľké investície, ktoré znamenali aj patričný nárast e, v objemoch dodávok plynu. Na francúzskej strane začali tzv. systém otvorených e, zmluvných záväzkov, ktoré, ktorých cieľom je taktiež zvýšiť E, dodávky. Celkovo sa kladie veľký dôraz na tie komerčné aspekty vzájomných e, vzťahov e, španielských a francúzských podnikov, ktoré sa menujú dodávaniu plynu. Čiže ide o zakontrahovanie príslušných objemov aby sa patrične pokryl dopyt. Ale z hľadiska strategického do budúcnosti musíme povedať, že sa nezohľadnili úplne ešte všetky relevantné aspekty. E, jednoznačne musíme zdôrazňovať význam diverzifikácie, aj pokiaľ ide o tie trasy, ktoré slúžia na dovoz plynu aj v súvislosti s týmito tzv. makroprojektami. A vidím teda, že infraštruktúra stále eh, znamená eh, veľkú, veľký otáznik, do akej miery sa rozvíja. Samozrejme, máme záujem na ďalšom rozvoji tejto infraštruktúry, aby sa mohlo prepravovať väčšie množstvo, väčšie objemy ale to si využi- vyžaduje samozrejme aj ďalšie úsilie v týchto štátoch. A treba vlastne zaintegrovať aj existujúce siete a rozšíriť ich kapacitu. A v tomto smere je potrebné zabezpečiť, a máme veľký záujem zaistiť kvalitu popri tej kvantite. Na mape vidíme vpravo ten príslušný projekt Roden. A potom, čo bolo rozhodnutie, že Mitkan sa nebude konať, to je to prepojené na Francúzsko, na rok 2015 alebo do toho roku sa pripravoval teda iný projekt, ktorý mal zabezpečiť prepojenie aj smerom na Francúzsko, aj vo vzťahu k Iberskému polostrovu. Ide o to, aby tento projekt sme dokázali v rámci desaťročia e, zrealizovať, aby proste nepresahoval toto obdobie. Ide o os Afrika, Španielsko, Francúzsko. Francúzsko pokladá tento projekt taktiež za veľmi významný, aby sa vytvorila táto os cez Pireneje a aby sa aj príslušné zariadenia využívali náležite na ten účel, pre ktoré e, boli budované. Ďalej, pokiaľ ide o plán infraštruktúry, tak e, prepojenie medzi Iberským polostrovom a Francúzskom, to sa spomínalo aj v dokumente ENSO, ktorý bol publikovaný začiatkom tohto roku. A tam e, Vlastne je to e, v súlade s tým, čo štandovuje nariadenie 715 roku 2009 E, teda postupuje sa v duchu tohoto nariadenia a kladie sa veľký dôraz na spoluprácu na expertnej úrovni uvedených štátov. V tomto dokumente sa analizuje mnoho projektov a aj spôsob dodávky, dodávok, ako aj úloha trhu. Ak sa tie projekty, o ktorých tento dokument hovorí, ak sa zrealizujú, tak do roku 2020 by sme mohli mať takú situáciu, že vlastne e, by mohli byť pokryté aj tie trhy, ktoré v súčasnosti nie sú z uvedených zdrojov energie dodáv- pokryté dodávkami v súčasnosti. Fakticky povedané, pokiaľ ide o vzájomnú prepojenosť a prepojiteľnosť eh, jednotlivých regiónov EÚ, eh, vidíme v tom veľmi pozitívny eh, smer vývoja, pretože takto by sme mohli lepšie využívať existujúce kapacity energetické a samozrejme hľadajú sa aj nové zdroje obnoviteľných energií. Ak to má všetko fungovať, tak popri infraštruktúre treba taktiež harmonizovať regulatívne aspekty, aby vlastne e, tieto siete fungovali na základe rovnakých predpisov. A vychádza sa tu zase z nariadenia 715 roku 2009. Je dôležité, že vlastne máme k dispozícii jeden spoločný dokument, ktorý E, umožňuje nasmerovanie e, stratégie, aj keď je to povedzme ten prístup top-down, teda z hora nadol, ale je veľmi potrebné samozrejme zaujať aj postoj v tom opačnom smere, z, hora, z dola nahor. No, to, čo vidíme práve e, na tomto obrázku, je význam toho vzájomného prepojenia, ktoré by fungovalo alebo umožňovalo by vlastne prúdenie plynu oboma smermi. Ide o to, aby došlo ku vyváženému vývoju v rámci EÚ a aby vlastne sa ten plyn zo Severnej Afriky dal využiť čo najlepšie a najefektívnejšie. To, čo tu vidíme, tie smery znázorňujúce teda presnejšie znázornené šipkami. To sú kroky, ktoré e, pokladáme za veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho vývoja a zabezpečovanie, do, zabezpečovanie dodávok plynu. Čiže ide o významný krok smerom k diverzifikácii aj v súvislosti s dodávkami skapalneného zemného plynu a potom e, vytváranie terminálov, ktoré umožňa spätné splinovanie tohto plynu. Iberský polostrov v tomto kontexte e, sa dá temer považovať za ostrov. Ale našťastie nie sme e, ostrov, pretože existuje tu prepojenie a vlastne práve to vzájomné prepojenie, ktoré tu existuje, e, pokiaľ ide o dodávky skopania zemného plynu, tak e, vďaka tomu e, nemáme problémy v tomto smere už niekoľko desaťročí. A toto nám vlastne umožnilo, že na tento trh vstúpilo aj viacero dodávateľov ale nejde tu len o e, diverzifikáciu zdrojov. Napríklad v rokoch 60. 70. ešte takáto situácia nebola. Do veľkej miery Španielsko napríklad záviselo len od dodávok e, z Alžírska. Ale Samozrejme, pokiaľ ide o spolahlivosť e, dodávateľov z určitého regiónu, tak na tú treba klásť veľký dôraz. V súčasnosti ehm, Dodávky zo severu Afriky predstavujú 40 dodávok na náš trh. A v posledných mesiacoch ehm, vlastne to, čo sa tam udialo, v ehm, Severnej Afrike nemá nejaký významnejší dopad na dodávky u nás. Vlastne to, napríklad to, čo prebieha v Líbii, tá kríza, tak tam to malo len marginálny dopad na náš trh. A Samozrejme, musíme sa pripraviť aj na to, že problémy by sa mohli preklopiť do vážnejšej polohy. Je dôležité, aby vlastne medzi vývozcov e, sa zaradilo aj viac štátov a to by taktiež napomohlo E, diverzifikácii. Na začiatku 2010, e, vtedy keď e, bolo obdobie pokoja, sa vypracovala štúdia o dodávkach skopalného zemného plynu LNG. A tento plyn zohráva rôznu úlohu v rôznych štátoch sú tu určité kvóty a tak ďalej. V podstate by mohlo dôjsť aj k tomu, že by sa vytvárali dodatočné zásoby tohoto plynu a bolo by to na prospech e, všetkých a pomohlo by to zmierňovať krízy v dodávkach, ktoré, ktorých svetkami sme už v nedávnej minulosti boli. Čiže to vzájomné prepojenie by umožnilo nielen zabezpečiť e, dodávky jedným smerom, teda od zdroja ku spotrebiteľovi, ale vlastne by e, sa mohli zabezpečiť aj situácie v prípade výpadkov. Ďalej tu máme aspekt e, obnoviteľných zdrojov energie. treba jednoznačne brať do úvahy systém e, plynovodov a systém dodávok e, elektrickej energie. Tam vlastne existuje určitá e, vzájomná súvislosť. Na pravej strane tohoto obrázku vidíme veľmi situáciu, aká bola 9. novembra 2010, kedy fúkal veľmi silný vietor a vtedy vlastne touto cestou veternou energiou sa vyrobilo, temel, vyrobila temel polovica tej energie, ktorá bola potrebná. Hej. A 27. augusta 2009 vidíte, že vlastne tie turbíny sa netočili temer vôbec. Takže vtedy sme vlastne riešili situáciu e, cestou dodávok z, ze skvapalneného zemného plynu. A dôležité je, aby sme dokázali veľmi rýchlo a pružne reagovať v takýchto situáciách a práve preto je dôležité mať k dispozícii tieto zásobníky LNG. Čiže takto sa tiež zestí flexibilita a patričné kapacity dodávok podľa potreby. náklady na takýto systém sú relatívne nízke a je to ešte nižšie, keď si zoberieme vlastne, čo stojí takáto elektrina pre konečného spotrebiteľa. To už zaplatí doma ako spotrebiteľ. Takže toto je samozrejme spôsob, ako zaintegrovať aj tieto nové obnoviteľné zdroje energie do toho existujúceho systému energetických sietí. A myslím, že to stojí za to eh, uvažovať o tomto trende rozvoja aj v rámci štátov a prepojenia štátov Európskej únie. Dôležité je, aby sa vlastne aj takéto e, zdroje, tie, neobnom, tie nekonvenčné, využívali náležitým spôsobom. A chcem zdôrazniť význam diverzifikácie jedna, jednou cestou, jednak cestou trás a trás zo strany teda od dodávateľa smerom e, na trh spotrebiteľov, ako aj zemné prepojenie pre potreby E, dodávok v prípade určitých výpadkov. Keď tu hovorím o niektorých ďalších koridoroch, ktoré tu sú znázornené šipkami, tak e, dôležitá je nielen trasa, ale aspekt tej ďalšej diversifikácie, ktorú tieto nové koridory so sebou môžu priniesť. Ide o to, aby došlo ku vyváženosti situácie, aby sme neboli závislí len na dodávkach z jedného určitého zdroja. A aj v súvislosti so Severnou Afrikou vidíme, že tie trendy sú pozitívne. A hlavne sa to týka tých krajín, ktoré sú geograficky blízko Ehm, a máme nakoniec aj určité skúsenosti so spoluprácou s krajinami Magrebu. No, tu vidíme nejaký komentár, ktorý sa týka aspektov finančných e, nášho podniku a tak ďalej. Takže e, veľmi som vám ďačný za pozornosť, ktorú ste venovali mojej prednáške a som pripravený zodpovedať vaše otázky. Ďakujem. Srdečná vďaka, pán Delaflor. E, trošku máme časový sklz preto navrhujem, aby pán Vinoa ste dostali hneď slovo. Podľa mňa to bude takto najlepšie. Možno bez nejakého úvodu by sme mohli ďalej pokračovať, aby dostal slovo pán Vinoa v mene komisie a doplnil informácie, ktoré tu zazneli a aby sa vyjadrila k tomu, čo sa navrhuje v komisii, aby sme potom mohli diskutovať o všetkých týchto podnetoch a návrhoch. Pán Vinua, vždy vás tu radi vidíme. Nie ste teda nejakým e, zriedkavým hosťom. E, srdečne vás vítame, nech sa páči, máte slovo, ďakujem pekne, pán predseda. E, chcem sa vám poďakovať za, za zorganizovanie tohto vypočutia. Myslím, že je veľmi dobré diskutovať na takéto úrovni. Budem sa snažiť taktiež dokázať ako Európsky parlament, ako prispieva eh, k energetickej bezpečnosti Európskej únie, najmä v období po kríze z januára roku 2009. Myslím, že eh, je veľká zhoda v tom, čo je potrebné dosiahnuť. Ukazuje sa jasne, že si musíme uvedomiť, aká je skutočnosť. Skutočnosť je taká, že sme veľmi závislí na dovoze, či už eh, ropy alebo plynu a situácia bude naďalej e, e, nezmenená, bude sa ešte prehlbovať, e, pretože sa zvyšuje, pretože máme nedostatok domácej produkcie, musíme o to viac dovážať. Je to niečo, čo musíme akceptovať ako fakt. Keď sa pozrieme na zdroje dovozu, vidíme, že sú to hlavní dodávateľia, teda Rusko je prvým z nich, aj v rope, aj v plyne. A to musíme taktiež brať na vedomie. Vidíme, že v dodávkach plynu je väčšia diverzifikácia ako v oblasti dodávok ropy. Ale predsa len musíme to pozorne preskúmať. V prípade plynu dobrou správou je to, že máme troch hlavných dodávateľov. Rusko, e, ktoré pokrýva zhruba jednu tretinu dovozu, zhruba 23 Ehm, spotrebiteľi. Norsko je mimoriadne dôležité. Norsko je súčasťou Európy, je to súčasťou Európskeho zvarského priestoru a teda je súčasťou našej veľkej rodiny a taktiež je súčasťou e, vnútorného trhu napríklad. Teda nemali by sme Norsko počítať e, ako externého dodávateľa, ale predsa len Norsko je do veľkej miery ešte stále nezávislé vo svojom e, prístupe k svojim zdrojom a taktiež Alžírsko je tretím hlavným dodávateľom, to znamená, že oblasť Stredomoria predstavuje dosť veľký podiel na našich dodávkach. Myslím, že skratke je možno povedať, že naša politika voči vonkajším dodávkam je veľmi zrozumiteľná, veľmi jednoduchá. Snažíme sa o diverzifikáciu. Eh, už Winston Churchill hovoril o, oli, o rope a tvrdil, že v prípade ropy existuje jedno jediné pravidlo, diverzifikácia, diverzifikácia, diverzifikácia. Musíme si uvedomiť, o čom hovoríme, pretože keď hovoríme o ropovodoch, e, často ich hodnotíme podľa príspevku k diverzifikácii. E, existuje diverzifikácia koreňov, ďalej diverzifikácia zdrojov dodávok a taktiež diverzifikácia partnerov. E, na to sa často zabúda. Myslím, že môžeme tvrdiť, že máme 5 hlavných koridorov, ktoré dodávajú Európe plyn, to je severný koridor, čiže Norsko, východný koridor, to je Rusko, ďalej južný koridor, to je Severná Afrika, najmä Alžírsko, ďalej je skvapalnený zemný plyn, ten pochádza z rôznych oblastí, napríklad z Trinidada z Tobago, taktiež z Austrálie alebo z Kataru, a viete, že Katar je hlavným dodávateľom plynu, skopleneného zemného plynu. A myslím, že v prípade kombinácie tých dodávateľov môžeme eh, veľmi výrazne hovoriť o diversifikácii. Diversifikácia je na margo toho, čo povedal pán Skarony. Je nevyhnutné podporovať eh, južný koridor, E, pretože ten nám ponúka e, tri prvky diversifikácie. Jednak e, sú to nové kmene, iné zdroje dodávok a taktiež noví partnery. Máme tam zdroje v Kaspickom mori. V tomto regióne je rovnako veľa plynu ako v celom Rusku, takže je pre nás naozaj veľmi zaujímavé otvoriť tento koridor a túto cestu. Môžeme tam mať ako partnera Turkmensko, Azerbajdžan, Irak, alebo aj iné krajiny. A to znamená, že to nebude Gazprom, ktorý bude jediným dodávateľom e, projektu Južný prúd, teda South Stream. To by neponúkalo nové zdroje plynu, boli by to nové trasy. Myslím si, že výhodou e, medzi e, týmto južným koridorom a South Streamom tieto výhody sú jasné. Všetci by sme mali byť za otvorenie tohto južného alebo štvrtého koridoru. Taktiež musíme sa pozrieť na to, aké kroky sa prijímajú v Európskej únii. A to je ešte dôležitejšie, ako to už vysvetlil môj kolega Dela Flor. Naozaj ide o to, aby sme zabezpečili, že keď plyn je v Európskej únii, aby mohol tiecť všetkými smermi toto je cieľ nášho úsilia. Tento plyn sa musí považovať za európsky plyn a musí potom e, byť možné ho dopraviť tam, kde je potrebný. V januári 2009 sme videli, ku akej kríze došlo v súvislosti s dodávkami alebo nedodávkami plynu z Ruska. E, v iných častiach Európskej únie bolo bol dostatok plynu, nebolo však možné poskytnúť tento plyn tým krajinám, ktoré boli v ťažkostiach v dôsledku prerušenia dodávok z Ruska. Len pre vašu informáciu, aj v prípade ropy máme mechanizmus na zabezpečenie eh, istoty dodávok. V prípade narušenia eh, existujú konkrétne plány. Konkrétne eh, sa to stalo iba raz. Myslím, že Medzinárodná, Medzinárodná energetická agentúra pri príležitosti Burky Katrina v Spojených štátoch amerických e, sa využívali európske zásoby ropy na pokrytie potrieb. Ale v prípade e, takéhoto e, zásahu vidíme, že máme spôsoby, ako reagovať. Musíme sa snažiť o to, aby sme mali potrebnú infraštruktúru a taktiež e, programy e, rýchle reakcie je nevyhnutné, aby Európska únia bola schopná poskytovať financovanie a politickú podporu projektom vo spoločnom záujme. To už je obsahom plánu obnovy a o to sa snažíme aj v rámci projektu e, transeurópskej siete pre energetiku. E, chystáme sa predlžiť ešte do konca roka návrh, konkrétne v oktobri alebo v novembri a ktorý bude zameraný práve na tieto otázky. Je to taktiež predmetom správy pána Zoza Wagnera, o ktorej sa už hlasovalo v výbore ITRE. Teraz na budúci mesiac ho nebude hlasovať v pléne. Je to pre nás veľmi užitočné, pretože podporuje e, všetky naše návrhy. Jasne sa ukazuje, že potrebujeme konsenzus aj v týchto projektoch tým, že e, budeme vyvíjať regionálnu spoluprácu, už to robíme s pobaltskými krajinami v koridore sever-juh medzi Polskom a všetkými krajinami v strednej a východnej Európe a taktiež v prípade Južného koridora, kde pomáhame príslušným členským štátom. Taktiež sa musíme snažiť o vonkajšiu dimenziu a na našom vnútornom trhu to znamená, že musíme uzatvárať zhodné partnerstvá so všetkými susednými krajinami a dodávateľmi. Nariadenie 994-2010 o bezpečnosti dodávok plynu je mimoriadne dôležitým nástrojom na implementáciu. Pán Vidal Quadras bol správodajcom v parlamente pre túto tému. Podarilo sa nám schváliť toto nariadenie. E, v priebehu jedného roka je to nariadenie, nie je to smernica, nahrádza smernicu. Je to dôležité, pretože to všetko sa musí implementovať okamžite. Hovoríme tu o e, tej neistote, ktorá nás obklopkuje a to riziko. Predstavte si, e, že by zajtra došlo k nerčnej situácii v Alžírsku alebo e, že by došlo k ďalšiemu sporu medzi Ruskom a Ukrajinou. Boli by sme o mnoho lepšie pripravení ako v januári 2009. O mnoho lepšie. Pretože máme už vysokú mieru ochrany spotrebiteľov Všetky členské štáty prijali opatrenia na jej zabezpečenie. Mm, žiadali sme výslovne všetky členské štáty, aby boli pripravené na prípad predlušenia dodávok a taktiež, aby e, zabezpečili flexibilitu plnovej infraštruktúry, aby boli e, schopné reagovať v prípade krízy. To si vyžaduje transparentnosť e, a komunikáciu, výmenu informácií. Môžem vám dnes povedať, že máme v sieti situáciu. Vieme o tom, aká je situácia na každom jednom mieste, kde sa uskladňuje zemný plyn v Európe. Vidíme presne, aká je úroveň zásob a taktiež sa zlepšila regionálna spolupráca. Musíme sa snažiť, aby tie povinnosti, ktoré sa uvádzajú v nariadení z hľadiska infraštruktúry, eh, z štandardmi N-1. Pán Skarony hovoril taktiež o systéme N-1. E, my e, sa držíme systému N-1, pretože e, narušenia dodávok z Líbie sa kompenzujú inými zdrojmi. A práve preto chceme, aby všetky tieto krajiny zvážili aj túto možnosť. Máme tu povinnosť zabezpečiť obojsmernú schopnosť prepojenia to je nevyhnutné, ak chceme zabezpečiť dostatočnú pružnosť všetkých plynovodov a ropovodov. Taktiež e, je potrebné sledovať, ako presne sa dodávajú tieto zdroje priamo k spotrebiteľom. Nariadenie sa zameriava v prvom rade na e, vyhodnotenie rizika, či sa to už týka dodávok e, plynu alebo prepravy plynu, ale taktiež veľkých klientov, aby sme zabezpečili, že riziko teda bude vyhodnotené, taktiež sa musia vypracovať akčné plány zamerané na prevenciu, aby sme zmiernili tieto rizika a taktiež plány v prípade e, núdovej reakcie. Toto všetko prebieha práve v týchto dňoch. Pred troma týždňami sme mali seminár o hodnotení rizika, tam sme sa oboznámili s krokmi členských štátov musím povedať, že všetky na tomto pracujú. Trochu ma znepokojuje, že možno východoeurópske krajiny neberú to dosť vážne. Trochu ma to naozaj znepokojuje, ale my sa snažíme s nimi spolupracovať, upozorňovať ich na to, pretože oni sú naozaj najzraniteľnejšie. Je tam však e, najnižšia miera flexibility, sú do veľkej miery závislé, e, v niektorých prípadoch e, na 100% závislé od dodávok z, Rusku, z Ruska. Ehm, plynovody nie sú v súlade s pravidlami balíčka v vnútornom trhu. Ešte stále eh, mnoho dohôd bráni eh, dianiu a napredovaniu v týchto oblastiach. Teda naozaj trváme na tom, aby tieto krajiny ehm, sfunkčnili tento systém, pretože to potrebujú oni samotné, ak chcú naozaj eh, spružniť svoje vlastné dodávky. To sa teda bude musieť ešte doplniť celkové toto hodnotenie rizika. Potom sa plánujú akčné plány zamerané na prevenciu. Táto fáza hodnotenia rizika e, znamená výmen informácií medzi susednými krajinami. Aj to považujeme za dôležité. Nejde tu len e, o to, čo dokáže robiť samostatná krajina, ide skôr o to, čo dokážu robiť susedné krajiny spoločne. Uh, na tomto mieste by som rád uviedol, ako veľmi nám pomohol energetický program pre obnovu. Možno si spomínate, 4 miliardy eur parlament a rada vyčlenili komisii na pomoc týmto infraštruktúram a nám sa podarilo, ako vidíte, a viac ako polovicu tejto sumy umiestniť e, do elektrických e, a plynových prepojení čo to znamená? Znamená to, sú to síce iba vzorky projektov, ale predsa Slovensko, pán Mesároš, stiažovali ste sa na to, že ste na 100% závislí od Ruska. Môžem vám povedať, že eh, už je to urobené. Ak dôjde zajtra ku kríze, môžete mať eh, prísun plynu z Rakúska na Slovensko, pretože bol eh, zabezpečený takýto prvok spätnej dodávky v Baumgartene v Rakúsku. Ďalej e, plynovod, ktorý priváža e, plyn z Ruska do e, Talianska a aj tu je Baumgarten kritický, pretože tam sa tiež môže prepojiť dodávka z iných zdrojov, napríklad, napríklad z Alžírska. Čo sa týka napríklad Španielska, tu sa nám podarilo naplniť všetky projekty. Na to, aby sa nám ich podarilo naplniť, financujeme španielsko-francúzske prepojenie a taktiež prepujeme, e, podporujeme lepšie prepojenie Francúzska nielen smerom na juh, ale aj smerom na sever. My sa teda naozaj veľmi snažíme, snažíme sa podporovať krajiny v, vo východnej Európe, aby sme e, zabezpečili väčšiu flexibilitu tohto systému, aby boli krajiny lepšie prepojené. Ešte stále e, sú tam ťažkosti so Slovenskom a s Maďarskom, ale Už máme za sebou aj úspešné projekty. Ide tu prepojenie e, smerom e, zo severu na juh. E, v takých prípadoch, kde zatiaľ fungujú iba plynovody z východu na západ. Sústredíme sa teda naozaj veľmi intenzívne teraz na krajiny východnej Európy. Musíme v tomto pokračovať aj naďalej. To bude predmetom nášho návrhu koncom tohto roka. Uvádza sa tam celý rad priorít. My ich vnímame ako priority koridora, jednotlivých koridorov. Musíme vnímať aj regióny ako celok, musíme vnímať ich slové stránky, ale aj silné stránky a musíme ich navzájom skombinovať. Isté, že je tu e, celý rad e, mimoriadne dôležitých otocok, ako napríklad priestor e, po Baltia. Tam chceme vytvoriť správne formy prepojenia, tak aby pobaltské krajiny, nie len e, samotné pobaltské krajiny, e, Estonsko, Litva, Lotyšsko, ale napríklad aj Fínsko bolo lepšie prepojené so zvyškom Európy. E, taktiež chceme e, zlepšiť prepojenie Polska s Baltickým morom až ku Chorvátsku a Jadranskému moru. Tak, aby všetky krajiny medzi týmito koridormi majú, e, mali e, prístup k skvapalnenému zemnému plynu. Taktiež tu máme juhozápadný koridor a prepojenia, tak aby aj Iberský polostrov bol lepšie prepojený so zvyškom Európskej únie a južný koridor naďalej je e, našou významnou prioritou kým nebude táto trasa k dispozícii, musíme sa všemožne snažiť o otvorenie tohto južného koridora. Teda zapájame do toho všetky členské štáty Európskej únie. Ešte by som sa rád vyjadril v krátkosti k možnému zdroju plynu eh, v východnej časti Stredomoria Cyprus, Izrael, Libanon. Eh, práve teraz rokujeme s týmito krajinami aby sme našli nejaké nové prepojenia na tieto zdroje plynu, to nie sú zanedbateľné. Napríklad e, Izrael má 3500 e, BCM, je to 7 násobok e, ročnej spotreby celej Európskej únie, teda nie je to málo. Je to ďalší možný zdroj našich dodávok a ten by sme rozhodne sa mali snažiť využiť. A už na tom aj pracujeme. To sa bude týkať napríklad rozhodne aj Cypru, Grécka, ktoré budú bránou pre tento plyn. Myslím, že máme mnoho rôznych zdrojov. Nebudem teraz hovoriť o plyne z Bridlice. E, ešte stále sa to vyvíja. Podľa mňa to bude až po roku 2020 aktuálne, relevantné. My však predložíme všetky potrebné návrhy do konca roka, aby sme ukázali, ako sa musí vyvíjať táto infraštruktúra, ako musíme spolupracovať s regulátormi a zúčastnenými stranami, tak aby sa vykonali potrebné investície a aby sme mali aj potrebné finančné nástroje na pomoc týmto investíciám. Niekedy eh, sa spomína príliš často, aká dôležitá je interkonektivita a to prepojenie, ale podľa mňa je potrebné to spomínať, pretože je to naozaj dôležité. Musíme investovať do infraštruktúry, ktorá bude nevyhnutná na prepojenie vnútorného trhu a na zlepšenie celkovej bezpečnosti dodávok. Na toto nesmieme zabúdať a to sú samozrejme mimoriadne dôležité finančné nástroje Európskej únie. Toľko z mojej strany. Myslím, že som toho povedal už dosť. Myslím, že tri prezentácie z dnešného dopoludnia boli všetky orientované rovnakým smerom, keď e, chcete teda získať prehľad o tom, aké je dianie, aké je smerovanie. Myslím, že ale smerovanie bezpečnosti dodávok je úplne jasné. Ďakujem. Srdečná vďaka, pán Vinua. Myslím, že e, to bolo veľmi užitočné doplnenie e, tých prednášok, eh, prejavov, ktoré tu zazneli predtým. Myslím, že máme celkom dobrý prehľad teraz. Ešte predtým, eh, ako to zabudnem, eh, spomenuli ste celý rad opatrení. Možno by ste nám to mohli zaslať obo výborom ako mm, taký nejaký ucelený zoznam. Ja som to považovala naozaj za veľmi užitočné. Mám tu mnoho poslancov prihlásených do diskusie. Bol by som rád, keby ste sa obmedzili na dve minúty, prosím. Najskôr dostal slovo pán Ody. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj jednotlivým vystupujúcim, ale chcel by som povedať, že nemám dobrý pocit, pretože tu hovoríme o krajinách a o národoch, ktorí bolestivo E, vyháňajú diktatúru, snažia sa organizovať demokraciu a ja tam cítim egoizmus, keď my hovoríme o e, našej energetickej bezpečnosti. A okrem toho mám tri pripomienky. Poprvé, prepojenie a potreba investovať Komisár pre energetiku povedal, že potrebujeme mať investičný program a všetci s tým súhlasíme. Ako však vnímate prepojenie verejnej investície, privátnej investície a lebo my už vlastne veľmi dobre nevieme, kde začať, kto, ako, čo, ako my môžeme toto všetko zorganizovať, aké subvencie. E, nakoniec Nabuko je privátny E, ako sa to organizuje, po druhé výskum. Nemali by sme prejsť e, k solárnej fotovoltaickej energii a k termickej energii aj na južnom pobreží Stredozemného mora. A tretia otázka geopolitická sa týka tých tém, ktoré menej dobre poznám. Týka sa to tých e, týchto krajín na pobreží Stredozemného mora a ich vzťahu k Afrike, keďže Afrika rastie samostatne a jedného dňa bude tiež potrebovať energiu a tam bude potrebné uzavrieť geopolitické dohody. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Rejra Madurel. Gracias, Ďakujem, pán predseda. Mám otázku na pána Vinua ohľadne otázky, ktorú už povedal pán Flor. Samozrejme, že v súčasnosti považujeme za prioritnú vec posilniť os Afrika, Španielsko, Francúzsko. A potom tu máme plán oživenia na rozvoj e, prepojenia Francúzska a Španielska cez Katalánsko. A samozrejme súčasťou rozvoja tohto prepojenia e, bol projekt ERIDA. Ale bohužiaľ neboli tam očakávané výsledky, projekt bol prerušený, ale teraz chápem, že Francúzsko reaktivovalo tento projekt. Pýtam sa, ako môže Eridan posilniť os Alžírsko, Španielsko, Francúzsko, ak nebude existovať časť e, tohto, e, e, tohto plynovodu medzi Francúzskom a Španielskom, respektíve cez Španielsko. Dúfam, že dostanem na to odpoveď. No a teraz by som sa rada spýtala alebo pripomenula, prečo Season nefungoval. Boli tam rozličné názory ohľadne nákladov na infraštruktúry zo strany Francúzska a Španielska. Okrem toho tam existovali aj iné problémy. A pa, od pána Flor by som sa chcela spýtať na jeden údaj, pretože on spomenul všetko, čo môže ísť cez Iberský poloostrov v prípade konfliktu s Ukrajinou a Ruskom. Ale je to jeden údaj, ktorý je veľmi relevantný Neviem, či bol povedaný, alebo či som ho počula vzhľadom na rozličných dodávateľov, či už cez e, plynovody alebo e, skvapalnený. Aký e, objem plynu môže prísť do Európy cez tieto plynovody? Ďakujem pekne, pán kolega Watson. Ďakujem, pán predseda. Keď som si vypočul náš dnešný seminár, pripomína mi to nemeckú divateľnú hru Plyn, ktorá popisuje e, celú spoločnosť, ktorá je úplne šialene orientovaná na produkciu plynu. Neviem, či by sme sa mohli trošku priblížiť predsa len k zemi, aby sme e, mali nohy pevne na zemi. Nemáme možnosť obmedziť e, navýšenie priemernej teploty na 2 stupne Celzia. Nemáme možnosť taktiež vyriešiť všetky energetické problémy a síce problém bezpečnosti dodávok e, z územia mimo Európskej únie a je veľmi nepravdepodobné, že budeme schopní riešiť problémy e, politického útlaku v krajinách, ktoré nám dodávajú e, tieto zdroje energie. Minulý rok sme boli svedkami zverejnenia Európskej cestovnej mapy do roku 2050 a tam sme si taktiež pripomenuli zverejnenie tohto podobného plánu zo strany komisie. A tam sú obrovské e, možnosti rozvíjať obnoviteľné zdroje energie. E, už tu zaznelo, že e, počas dňa, keď je silný vietor, dokáže sa vyprodukovať dostatočné množstvo energie na pokrytie polovičnej spotreby v Španielsku. Myslím, že by sme mali viac skúmať tieto obnoviteľné zdroje energie e, krajiny ako napríklad Maroko, Senegal. E, tam je obrovský potenciál z hľadiska solárnej energie. Mali by sme skombinovať e, napríklad sieť veterných a vodných dodávok. Mali by sme vytvoriť sieť eh, od pobalských krajín až do Strednej Európy. Musíme sa pozerať ďaleko do budúcnosti, eh, ktorá bude do veľkej miery eh, pokrytá dodávkami obnoviteľných zdrojov energií. Zdá sa mi, že ak chceme investovať do distribučných sietí, ide predovšetkým o siete elektrickej energie, nie plynu. Veľmi by ma zaujímalo, ako vnímajú naši rečníci túto problematiku. Ďakujem. Pán kolega Turmes, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, položil by som dve otázky pánovi De La Flor. Jedna k prepojeniu Španielska a Francúzska. Spomenuli ste, že sú isté projekty, ktoré sa chystajú. Mohli by ste byť konkrétnejší? akú kapacitu budú mať tieto projekty a kedy sa dajú očakávať. A vnímate nejaké prekážky týchto, naplnenia týchto projektov? Ďalej po druhé, ďakujem pekne za to, že ste sa vyjadrili k prepojeniu medzi plynom a obnoviteľmi zdrojmi energie. Um, bolo to veľmi zaujímavé v porovnaní s čistou ideológiou pána Speronyho. Uh, keď sa pozrieme na to, aké, ako musíme prispôsobiť plynovú infraštruktúru a trh s plynom alebo aj s elektrickou energiou, teda či musí z hľadiska uskladňovania plynu e, viac e, krátkodobých e, rýchlych miest na uskladenie alebo viac takých dlhodobejších, pomalších. Ešte krátka poznámka pánovi Vinoa súvisí aj s tým, čo povedal Graham Watson. Myslím, že aj komisia by mala o mnoho viac vyvážiť svoj prístup, pretože najväčšia diversifikácia, ktorej budeme svetkami, bude energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. A to, čo robíme s plynom, je dôležité, ale myslím si, že v hierarchii rozhodne to prichádza až po úsilí ktoré musíme vykonať v oblasti efektivnosti e, z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov energie. A pán Skorande veľmi e, ostro povedal, že projekt Nabuko nebude prosperovať, pretože nemá e, producentov v radoch svojich akcionárov. Komisia je na druhej strane veľmi optimistická v projekte Nabuko. Pán Prony tvrdí, že sú tam iba spotrebitelia. Je to podľa vás závažný problém? Pán kolega Suza Wagner. Ďakujem, pán predseda. Chcem najskôr poďakovať obidvom správodajcom, pánovi Skaronimu a chcel by som položiť veľmi stručnú otázku. Pán de la Flor, môžete nám povedať, akými zbraniami rátate v e, prípade boja proti nesúhlasu občanov, lebo vieme, že v Španielsku e, máme veľmi e, živú takúto diskusiu, tak v autonómnych oblastiach, ako aj v mestách. A potom tu máme ďalší problém, ktorý, o ktorom sa hovorilo už e, v príspevku pána Skaronyho o nekonvenčných zdrojoch a potom pán Vinoa výber projektov v európskom záujme, ktoré projekty E, podľa vášho názoru e, sú také projekty, ktoré si zaslúžia naozaj takýto titul a ktoré sú naozaj dôležité pre európsku konzistentnosť. My sme tu už e, v správe hovorili, v správe, ktorú som ja predložil v našom výbore o týchto veciach hovorila. Chcel by som vedieť váš názor. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pánovi de la Flor, aby zareagoval na otázky, ktoré tu zazneli. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za vaše otázky. Budem odpovedať v takom poradí, v akom boli prednesené. Pani Gaudy sa zmienila o verejnom sektore a privátnom sektore, ktorí participujú v investíciách na infraštruktúre. My sme privátny podnik, my sa venujeme výlučne iba takýmto aktivitám, takže ako náhle dôjde k dohode s regulačným orgánom, aby naše infraštruktúry boli rozdelené takým racionálnym spôsobom, tak my od tohto okamihu sme ochotní investovať. A pokiaľ ide o úroveň nákladov našich finančných príspevok, to znamená dvakrát A mínus. To znamená, že to sú nižšie náklady a to sa potom odráža aj v tom, že infraštruktúry sa robia s menšími nákladmi a potom teda tam je lepšia bilancia. No a myslíme si, že toto všetko možno robiť aj e, s privátnym sektorom. Samozrejme, treba tam mať istý záväzok, dlhodobý záväzok zo strany regulačných orgánov, a keď hovoríme o infraštruktúrách pre plyn, tak tam hovoríme o dobe 40 až 50 rokov. Rovnako vieme aj dôvod, e, a odpoviem tým aj na otázku pána Turmesa, že budeme e, vlastne prežívať obdobie, keď plyn bude akýmsi prechodným energetickým zdrojom, ale treba rátať s pomerne dlhým časovým obdobím. Takže privátne E, podniky ako náš, my sme ochotní investovať takýmto spôsobom. A tým prejdem k otázkam pani Riera Madurel. A skutočne my sme podnik, ktorý sa špecializuje na infraštruktúry. My sa výlučne venujeme len takýmto investíciám. Už celé 10 ročia máme koordinačný orgán, ktorý vedie nás tlačí k efektívnosti a potom tu máme ešte regulačný orgán, ktorý nás podporuje. No a my pripravujeme projekty e, s, so vysokými e, štandardmi kvality, ktoré sú minimálne ekvivalentné našim e, partnerským podnikom a skúsenosť vlastne zdieľať spolu s operátormi tieto nákladmi. V tomto prípade sa to musel robiť veľmi transparentne, lebo ďalší operátori e, e, par, participujú 30, 40 až 100 viac nákladmi, ako sú naše náklady. Takže samozrejme, že niečo môže byť spôsobené miestnou opozíciou, ale zhruba polovica nákladov na infraštruktúru štruktúry sú na e, potrubia a budovanie, tam samozrejme musíme participovať aj spolu s poskytovateľmi, s dodávateľmi. Takže privátne a špecializované firmy, ako je náša, e, sú schopné budovať e, infraštruktúry za veľmi konkurenčné náklady. Takže, a to nemá potom dopad na konečného spotrebiteľa. Pokiaľ ide o Open Season, season e, prečo sa s tým nepokročilo, povedal som, že našťastie za posledných 4 až 5 rokov e, sme dosiahli naozaj veľa. My sme vyšli, vychádzali z nuly a v roku 2013-15, čo je už veľmi blízka budúcnosť, môžeme 5 až 6 krát zvýšiť našu kapacitu. Ja chápem, že projekt, ktorý je strategický, musí mať európsku dimenziu, je to európska stratégia, ale povedať, že treba v tomto smere konzultovať trhy. Ja neviem, či to je to najrelevantnejšie. Chcem pripomenúť, že asi pred mesiacom sme mali stretnutie v Madride dialog Španielsko-Francúzsko a tam e, francúzsky predstaviteľ na záver povedal, že v istých aspektoch, ako sú infraštruktúry, tie najdôležitejšie trhy, e, viete si predstaviť, že keby bol niekto konzultoval takéto orgány, že či by bolo došlo k postaveniu Suezského kanálu. Takže e, to sú isté infraštruktúry a isté projekty, pri ktorých treba postupovať aj takto. Takže keď máme strategické projekty, tak treba tam mať aj túto strategickosť na zreteli. Po druhé, naozaj v období, aké prežívame, e, španielská strana nevyžaduje dlhodobé záväzky. Francúzsko áno. A možno to potom nejakým spôsobom e, malo dopad na to, že sa niektorí aktéry z trhu stiahli. A keď náklady na infraštruktúry sú vyššie a ich teda záverečné dopady sú vyššie, tak samozrejme to má vplyv e, e, a tieto vplyvy potom sa ťažšie prekonávajú. Pokiaľ ide o ďalšie veci, ja som presvedčený, že po tejto debate no a no vidím, že komisia má záujem na tomto rozvoji a takýchto postojoch, tak ja dúfam, že dôjde k impulzu e, v tomto rozvoji a, a vlastne asi polovica sa už z týchto investícií a týchto akcií sa spustila. Bolo to potrebné. A už sme vlastne aj e, dostali časť fondov a je logické, že vlastne teda celý ten koridor Afrika, Španielsko, Francúzsko je veľmi dôležitý, lebo e, môžeme tam brať do úvahy potenciál plynu a môžete si predstaviť, ako by mohol Iberský poloostrov prispieť v budúcnosti boja proti závislosti. Ale v tom prípade musíme mať zdroje a cesty, alternatíve, alternatívne cesty, ktoré doteraz neexistujú. Napríklad plyn by mohol e, ďalej obsahovať ďalších 12 ms a e, takisto by sme mohli vďaka našej kapacite ešte, ešte oveľa väčšie e, zdroje ponúknuť, pretože tieto marginálne náklady sú 10 miliónov eur. To je veľmi malá suma. No a pokiaľ ide o otázku pána Sosu, a ten, teda to bola odpoveď na ten iberický Európsky koridor, už sme hovorili o prekážkach, ale možno, že je to jedna prekážka um, nedorozumenia medzi ľuďmi, medzi rozličnými mentalitami, jazykmi a e, v priebehu rokov sa nám tieto prekážky podarilo prekonať, lebo sa od nás vyžaduje, aby sme spolupracovali a aby sme spustili vlastne túto aktivitu ešte pred tým, ako príde k spolupráci. No a pokiaľ ide o infraštruktúry, tak aby sme mali rovnováhu medzi plynom, alebo aby bol plyn jedným takým kľúčovým zdrojom súčas- a akýmsi mostíkom medzi súčasnosťou a budúcnosťou, ktorá bude e, patriť obnoviteľným zdrojom. Tu sú potrebné veľké infraštruktúry a flexibilné infraštruktúry. To znamená, že infraštruktúry e, gazifikácie a teda rezervoáre. To je to najflexibilnejšie. No a samozrejme budú tu potom potrebné aj infraštruktúry na transport. A vlastne tieto rezervoáre sú také najflexibilnejšie a je potrebné nevyhnutne investovať teraz do infraštruktúr a chceme aj v budúcnosti prejsť na obnoviteľné zdroje. No a na záver, Španielsko našťastie má e, v podstate naozaj e, taký efekt bimby Jazz Emil Bajar, pretože v Španielsku všetci chcú e, gazifik, e, továrne na e, teda, ktoré sú gaz, e, gazifikované a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, že e, ktorých lokalitách môže dôjsť k nejakým problémom ohľadne povolení a tak ďalej. Takže preto je to aj jedna i európska iniciatíva, ktorá môže viesť k zlepšeniu tejto situácie, ale keď porovnáme Španielsko s inými e, krajinami, tak ja si myslím, že Španielsko na tom vôbec nie je zle. na potom nekonvenčný plyn. V Španielsku my nemáme ani konvenčný, ani nekonvenčný plyn, nemáme zásoby žiadneho plynu, sme totálne závislí, ale keď si pozrieme na fenomén posledných rokoch, napríklad získavanie plynu z bridlíc v USA, že je tam veľmi veľa podnikov, ďalej tu máme Katar a ďalšie krajiny, e, ktoré na to pozerajú, ale jednoducho sú tu veľké príležitosti týchto nekonvenčných zdrojov plynu a to vedie k tomu, že Echenel e, pri, a teda ten príde na, z USA na naše územie. Našťastie máme zdroje, máme zásoby a máme kapacitu zásobovať sa. A tu na teda už aj skončíme Cheneu. E, to sú vlastne zist, získavanie plynu. My sme ochotní spolupracovať s ostatnou Európou, to je veľmi dôležité. A teda využívajme to, čo máme k dispozícii a, a vzájomné prepojenie podporujme. Bedanke mich herzlich, Herr Vinois. Ďakujem pekne, pán Vinois. Um, I have a, lot of sympathy for what Mr. Odis... Mám veľa sympatí eh, voči tomu, čo bolo povedané, ale vlastne možno to znie troška sovietsky, čo tu odoznelo, ale skutočne sme nepokryli všetky aktivity, ktoré sa týkajú Európskej únie a to, čo robí teda aj komisia, celkovo EÚ, pokiaľ ide o napríklad e, uzatvárané partnerstva s ostatnými krajinami, ktoré sa venujú otázkam energetiky. A to nie len sebecká stránka, že máme záujem o výskum v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale máme záujem o spoluprácu predsa aj s Alžírskom, aj s krajinami Perského zálivu a musím povedať, že nemá nejaký výslovne úzky záujem len o obnoviteľné zdroje. Pokiaľ je o Severnú Afriku, aj vlastne sa tu hovorí o vytvorení nového programu v súvislosti s prístupom k elektrine pre obyvateľov Severnej Afriky. Čiže ide o vybudovanie veľmi kvalitnej infraštruktúry v Severnej Afrike. A to je hlavný problém, tá infraštruktúra. Takže prebieha mnoho aktivít, ktoré vlastne budú aj e, uverejnené v oznámení, ktoré sa plánuje na september, teda komisia ho vydá a tam budú obsiahnuté veľmi obsiahle informácie. V podstate e, celé celý tento aspekt odvetvia energetiky je prísne regulovaný a to sa týka infraštruktúry, transportu, plynu a elektricity, elektriny, teda či už ide o štátny podnik alebo PPP e, podniky. A, a je to proste odvetvie regulované a plán je, aby sme týmto otázkam e, a naďalej vedovali veľkú pozornosť. Pokiaľ je ďalšiu otázku, peniaze na obnovu, na plán obnovy, myslím, že sa nám podarilo e, Francúzov presvedčiť, aby sa pustili do toho, do toho aj napriek tomu, čo sa tu označuje ako open season. Eridan je iba súčasťou tohoto. Ide o to, aby sa riešila otázka úzkeho miesta vo Francúzsku. Hľadá sa nové prepojenie medzi Francúzskom a Španielskom a vlastne prebieha tu, ale respektíve bude ešte intenzívnejšie prebiehať diskusia medzi nimi a pre nás je to významná priorita. Eh, pán Watson mal otázku k plynu, ale už tu nie je prítomný. Aha, pardon, prepačte. Myslím si, že je to dôležitý aspekt pre plyn, a ten sa dnes nespomínal, a je to veľmi dôležitá vec. Ak máme mať e, zabezpečiť budúcnosť plynu, tak treba zaistiť taktiež, ako ho zbaviť uhlíka. Proste je tam e, aj CO, aspekt CO2, tejto súvislosti prebieha veľmi intenzívny výskum, takže sa tu hovorilo, áno, 10-15 rok, 10-15 rokov od dnešného dňa stále tu bude ten plyn, áno, to je pravda, ale treba ho vlastne zbaviť uhlíka. A vlastne už úsilie týmto smerom prebieha. A musíme taktiež spolu náväznosti skúmať aj ostatné formy získavania energie. Napríklad veterná energia. Keď nie je vietor, tak proste treba suplovať tú dodávku do siete z iných zdrojov. Napríklad energiou, ktorá sa takto vyrobí z plynu. A potom je tu otázka ekonomiky investícií, pretože povedzme, takéto Eh, elektrárne, tak povediac, by fungovali povedzme len niekoľko hodín alebo niekoľko dní a ich spúšťanie a vypínanie proste to je náročná záležitosť v súvislosti s využitím iných obnoviteľných zdrojov. Ďalej otázka pána Tomesa. Áno, beriem, čo ste povedali. Stratégia 2020 a aspekt zabezpečenia sebestačnosti v oblasti energetiky. Myslím, že to ešte bude samozrejme predmetom ďalších rokovaní. Súvisí to aj s modernizáciou stavieb. A ďalej je tu otázka ohľadne Nabuka. Pán Skaroni povedal, že Nabuko vlastne e, tam v pozadí e, vidno hlavne tých spotrebiteľov plynu, čo je aj pravda. Ale musíme zabezpečiť, aby sa eh, aj do tohto konzorcia Nabuko dostal aj producent plynu, či už z Iraku alebo od inakadia z daného regiónu. Takže ide tu o niečo, o čom treba uvažovať a myslím, že náš komisár sa nedávno k tomuto viackrát vyjadril, pretože v uplynulých týždňoch prebiehali diskusie o ďalšom koridore v súvislosti s Azerbajdžanom a tak ďalej. Takže veci sa hýbu dopredu, ale myslím, že ten prvým dodávateľom bude Azerbajdžan a rozhodnúť sa má do októbra, že vlastne by sa alokovalo 16 miliard metrov kubických cestou Nabuka a tak ďalej. Ale ITGI by sa mal skombinovať s Nabukom, pretože sa pôjde cez Turecko, teda Nabuko a ITG nám vlastne prepája tento región aj s Talianskom. Takže myslím si, že čas bude hrať do karát tomu, aby sa tieto dva projekty previazali. Ďalej tu bola otázka o projekte spoločného záujmu Áno, ešte na tom robíme. Nie je to jednoduchá záležitosť. Pripravíme novú správu a tam sa všetky tieto kritériá zohľadnia a myslím, že sa oberáme tým správnym smerom. Projekt e, bude obsahovať aj príslušnú analýzu e, prínosov a to súvisí aj s otázkou bezpečnosti dodávok, ale súvisí to aj s otázkou ceny plynu treba východoeurópske krajiny, ktoré zásobuje hlavne Gazprom, tam, keď sa vytvorí prepojenie, vzájomné prepojenie týchto krajín, že sa bude môcť dodávať do nich plyn aj od inaká ďal, tak jednoznačne to zvýhodní mm, negociačnú pozíciu týchto krajín, keď budú rokovať s Gazpromom o cene. Takže aj toto sú tie prínosy, ktoré musíme vidieť a musíme ich zohľadniť. Čiže toto je tiež oblasť kritérií, e, ktoré musíme zohľadňovať. A veríme, že ešte teraz na jeseň sa nám podarí urobiť pokrok. Dámy a páni. Ak dovolíte ešte tri vety na záver, potom ešte dám slovo kolegovi Albertínimu. Myslím, že bolo veľmi dobré, že sme zorganizovali toto spoločné vypočutie. Po druhé, srdečná vďaka všetkým referendov, ktoré nám veľmi pomohli. A po tretie, ten, kto tu bol a počúval, myslím, že si uvedomuje, aká komplikovaná je táto téma a rozhodne nebude podporovať žiadne jednoduché politické rozhodnutia, ale vynaloží potrebné úsilie, aby preskúmal situáciu. A to je podľa mňa dôležité. Ďakujeme pekne. Teraz pán Albertini. Ja by som chcel iba poďakovať kolegovi Rojlovi za jeho skvelú spoluprácu, ako aj za to, že e, nám umožnil zoznámiť sa e, dohlbky s týmito témami, e, umožnil nám vymeniť si poznatky so skúsenosťou týchto ctených hostí. A ešte mám jednu otázku pánovi Vinu a návrh pána pána e, Skaronyho. E, existuje možnosť, aby sa vytvorila európska e, aby sa vytvoril európsky orgán, ktorý by dohliadal na európske vzájomné prepojenie, aby distribúcia plynu bola organizovaná čo najlepším spôsobom? Uh, no máme organizáciu, ktorá sa venuje aspektom infraštruktúry, to ENSOC, je to Európska sieť pre dodávateľov plynu aj elektriky, elektriny. A vlastne to funguje v rámci balíka vnútorného trhu. Je to pokryté aj smernicami, ktoré určujú spôsoby a metodiky spolupráce. Takže do roku 2020, verím, budeme mať skutočne dobre zorganizovanú túto sieť na európskej báze a veríme, že sa nám podarí maximálne optimalizovať tieto siete a v podstate máme pocit určitej naliehavosti, pokiaľ ide o infraštruktúru, takže nie je priestor pre otáľanie. Čiže chceme pripraviť ozaj kvalitný a silný balík, ktorý sa týka infraštruktúry a je tu samozrejme ešte aj aspekt toho desaťročného plánu rozvoja a záleží nám na splnení európskych cieľov. A tak ako hovoril aj kolega Francisco de Alforo, je tu veľmi veľká potreba úzkej spolupráce medzi všetkými aktérmi. Ja vidím tú budúcnosť ako svetlú budúcnosť. Ďakujem. Je to perfektná satira,